Uh, good morning, uh, ladies and gentlemen. Uh, good morning to our interpreters. Dobrý deň, dámy a páni. Dobrý deň aj tlmočníkom. Vítajte na tomto veľmi dôležitom vypočutí. Ja som Michael Cashman, spravodajca, pokiaľ ide o nariadenie 1049 2001 a som aj e, vlastne e, spravodajcom k revízii tohto e, nariadenia. Budem iba stručný, pretože našim cieľom dnes je vypočuť našich rečníkov, ktorí budú hovoriť o dôležitosti a aplikácii tohto nariadenia 1049. Spomeniem túto tému aj Klasovi Velemu, generálnemu sekretárovi parlamentu. Mali by ste vedieť, že bola istá snaha zamedziť, zabraniť tomu, aby sa toto vypočutie vôbec dnes uskutočnilo. Výhovorka bola tá, že pravidlá, e, pokiaľ ide o znamenie stretnutia, neboli splnené, teda tento e, bod bol daný na e, rukovanie Bíra alebo predsedníctva ako, ako bod bez diskusie, čo si myslím, že je veľmi nepríjemný trend na najvyššej úrovni parlamentu, pokiaľ ide o verejný prístup k dokumentu a schopnosť verejnosti mm, e, vlastne vnímať inštitúcie e, transparentným spôsobom. To je z mojej strany všetko. Ešte poprosím pani Jetemaky, nech sa páči. Dear friends. Ďakujem. Milí kolegovia, teším ma, že tento seminár môžem eh, organizovať spolu s kolegami Kešmenom a Hautala. Všetci sme e, e, pracovali a pracujeme na tom, aby EÚ bola transparentnejšia, už sa tomu venujeme dlho. Niekedy sa nám to aj darí a niekedy možno ten trend je skôr negatívny a všetci v tejto miestnosti, myslím si, vieme, aké ťažké je bojovať tento boj. Ale na úvod by som chcela eh, vôbec eh, sa spýtať, prečo je transparentnosť dôležitá. Prečo je dôležité, aby ľudia mali prístup k dokumentom. Pretože niekedy sa na to zabúda. Poprvé, treba zabezpečiť účasť eh, občianskej spoločnosti, samotnej demokracie, pretože ak e, neviete, nemáte k dispozícii informácie, nemôžete diskutovať, nemôžete využívať demokratické nástroje, napríklad právo voľby. To poprvé. Po druhé, podpora dobrého riadenia, dobrého správovania verejných vecí. To myslím si sú dva hlavné dôvody. Bohužiaľ, smernica, ktorú e, komisia navrhla, e, vzdiali našich občanov od EÚ. Otázka je, či to chceme a myslím si, že nie. Preto musíme spolupracovať, musíme sa snažiť získať ďalšie informácie spoločne. Myslím, že musíme zmeniť návrh tejto smernice ale musíme e, zároveň byť schopní zmeniť celkový prístup, spôsob, ako ľudia rozmýšľajú o tejto téme. Nestačí iba zmeniť teda tento konkrétny text, ale celkový prístup ľudí k tejto veci, e, čo je najdôležitejšia, ale aj najťažšia e, záležitosť, pretože tá trvá istý čas a niekedy sa to ani nepodarí. Ale ak chceme mať v EÚ skutočnú demokraciu, musíme mať aj skutočnú transparentnosť. Tieto veci idú ruka v ruke. Chcem požiadať, aby rada splnila svoje odhodlanie konať transparentne. Demokracia, transparentnosť, dobre správovanie verejných vecí musia byť e, na prvom mieste. Teší ma, že sú tu zastúpené aj mimovládne organizácie, pretože ak chceme posilniť transparentnosť e, a prístup k dokumentom v EU, potrebujeme e, práve podporu takýchto mimovládnych organizácií, prípadne rôznych združení e, novinárov alebo aj súkromných jednotlivých novinárov. Preto je dôležité, aby sme na tom pracovali spoločne, aby sme sa snažili E, získať alebo dopracovať sa novým spôsobom pokroku v tejto oblasti. Všetkých vás tu vítam. Ďakujem. Ešte poprosím e, pani Hautala, aby sa e, vyjadrila tiež a potom viedla to prvé sedenie. Ďakujem pekne. Ako Anneli povedala, príspevok a kompletná účasť občianskej spoločnosti na otvorenosti EÚ je veľmi dôležitá a vždy tomu tak aj bolo. Pamätám si, keď niektorí z nás organizovali vypočutie tu v parlamente na jar 99, tak sme zistili, že komisia ďaleka nebola schopná akceptovať, že aj občania by mali právo prispievať e, k príjmaniu rozhodnutí, a teda že by mali mať aj právo e, vedieť, právo prístupu k informáciám, k dokumentom a Typickým príkladom, príkladom bola veta, ktorú sme našli v neformálnom oznámení spolu s a ďalšími. Tam sa presne písalo, že bude potrebné zabrániť také situácii, kde by občania mohli <laughs> nejakým spôsobom e, interferovať s prijímaním e, rozhodnutí a to je veta, ktorú si stále pripomínam, keď, e, keď rozmýšľam nad ďalšími krokmi. Všetkých nás teší, že ste prišli na toto vypočutie, pretože musíme prekonať tú zablokovanú situáciu, ktorá už dva roky platí, pokiaľ ide o túto tému. Veľmi ma teší, že môžem dať príležitosť vysvetliť, ako by sa to mohlo e, uskutočniť práve európskemu ombudsmanovi pánovi Nikiforosovi Diamandurosovi, ktorý dosiahol veľké úspechy, pokiaľ ide o účasť občanov na príjmaní rozhodnutia aj na ich e, práve vedieť a mať prístup k informáciám. Ja chcem ešte varovať, že budeme veľmi prísne pristupovať k, k dĺžke vystúpení. Každý e, predseda naozaj zastaví rečníka, ak bude hovoriť príliš dlho. Naozaj, naozaj to tak bude. Ďakujem pekne. Ja som si to e, vypočul a, a poznamenal mentálne. Nepoznám vás až takúto prísnu, ale dobre. Ešte predtým, než vystúpim, chcem stručne povedať, že ja ako európsky ombudsman a ako občan plne e, podpisujem to, čo e, teraz pani Hautala povedala, najmä pokiaľ ide o potrebu istej zmeny mentality alebo myslenia, čo je vlastne e, podmienka toho, aby potom občania mohli plne e, vykonávať svoje práva prístupu k informáciám. Chcem sa aj formálne poďakovať výboru Liba tak, e, takisto e, trom správodajcom, pani Hautala, pani Jetenmeky a pánovi Kašmanovi za to, že zorganizovali verejné vypočutie na túto dôležitú tému čo je veľmi dôležitá vec, ktorá, ktorá sa mohla zorganizovať aj skôr, pretože je veľmi aktuálna. E, ja mám vystupovať na tému toho, čo som sa naučil zo e, šťažností, ktoré boli predložené ombudsmanovi a myslím, že z tých môžeme sa dozvedieť 5 hlavných vecí. Poprvé, málo občanov vie, že Lisabonská zmluva rozširuje právo verejných, e, verejného prístupu na všetky európske inštitúcie, orgány či agentúry a dokonca by som povedal, že dokonca ani niektoré z týchto inštitúcií samotné nevedia, že to tak je. A teraz, e, keď poviem slovo inštitúcie, mám na mysli aj odteraz orgány, agentúry a tak ďalej, aby som to stále, aby som to stále neopakoval. Takže čo môžeme e, s týmto problémom spraviť? Navrhol by som, aby sa to oddelilo od tých problematickejších témach, e, tém, ktoré vznikli v rámci diskusie k návrhu komisie e, vypracovať prepracované znenie nariadenia 1049. Stretol som sa s komisármi 15. februára a tam som navrhol, aby oni skôr navrhli obmedzený návrh e, prepracovania tohto nariadenia, kde by sa teda zohľadnil e, širší, širšie právo prístupu po Lisabonskej zmluve. Teším ma, že komisia tejto žiadosti vyhovela a že takáto obmedzená zmena, ktorá celkom určite nie je kontroverzná, by mohla byť e, rýchlo e, prijatá v záujme právnej istoty našich občanov. To poprvé. Po druhé, keď som jednotlivé žiadosti alebo sťažnosti e, riešil, tak nikdy tam nebol taký prípad, kde by som mal pocit, že tie práva prístupu boli príliš úzko definované, pokiaľ ide o ochranu verejného alebo skromného záujmu, tak ako je identifikovaný v článku 4 nariadenia. Práve naopak, keď som zistil, že poskytnutie informácie by bolo e, škodlivé, tak e, bol tam, bol tam istota, že jedna alebo viaceré výjimky e, sa dajú aplikovať. Čiže ja by som povedal, že moje skúsenosti hovoria, že netreba ďalej rozširovať už existujúce výnimky. Tretí bod, ktorý vyplýva z tých sťažností, sa týka otázky časového posunu, keď komisia rieši žiadosti. Častokrát komisia povie, že nesplnila lehotu, pretože členský štát e, včas nereagoval, keď bol konzultovaný, pokiaľ ide o prístup k dokumentu, ktorý pochádza z daného členského štátu. Podľa judikatúry by mal byť skutočný dialog medzi komisiou a členským štátom. Nemyslím si, že skutočný dialog by mal viesť takýmto e, nejakým e, časovým posunom, ktoré vlastne potom kazia právo občanov prístupu k verejným dokumentom. Dúfam, že komisia e, bude súhlasiť s tým, že e, nie je možné, aby jej vlastná implementácia takéhoto základného práva bola e, takýmto spôsobom v úvodzovkách sabotovaná. Štvrtý bod, to je vlastne ďalší hlavný dôvod eh, takýchto časových posunov je, že inštitúcie zatiaľ neboli eh, alebo sa poriadne nedostali k otázke zdrojov, ktoré sú potrebné na túto tému. Na základe nariadenia 1049, ak nejaká žiadosť je zametnutá čiastočne alebo kompletne, alebo ak inštitúcia nezodpovie na tú žiadosť, tak môžete vykonať tzv. potvrdzujúcu žiadosť. Pokiaľ aj tu zamietnete alebo je zamietnutá, alebo nedostanete na ňu odpoveď, tak môžete sa obrátiť na ombudsmana alebo súdny dvor. Ak tento systém má byť riadený dobrým spôsobom, treba minimalizovať počet prípadov, kedy dokument je e, vlastne zverejnený až po takomto druhom, po takéto druhej potvrdzujúcej žiadosti. Preto je treba, aby sme vyškolili dostatočný počet ľudí, ktorí by dokázali už tie pôvodné žiadosti rýchlo a kvalitne riešiť. Ďalším e, dôležitým bodom je, aby sme sa, aby, aby sme vlastne nemali potrebu vôbec ani tých e, pôvodných žiadostí a tým e, to dosiahneme, ak budeme dávať proaktívne e, do verejného priestoru dokumenty a informácie, ktoré občania chcú. Jeden z návrhov, ktorý ja som spravil, pokiaľ ide o túto tému je, že každá inštitúcia by mala mať jedného alebo viacerých informačných úradníkov, ktorí by sa práve tejto téme venovali, ktorí by E, zabezpečovali, že žiadosti sú rýchlo riešené a že negatívne odpovede sú dobre odôvodnené a vysvetlené. Takíto informační úradníci by takisto mali zabezpečiť, že inštitúcia bude mať proaktívnu politiku, pokiaľ ide o uverejňovanie dokumentov a informácií. Takisto treba, e, alebo bolo by vhodné vykonávať istú e, vzdelávaciu funkciu, kde by sa vysvetľovali nielen právne pravidlá, ale aj ich e, e, dôvody a vysvetlenia. A v tejto súvislosti by som odporučil dokument, ktorý Európsky úradník pre ochranu osobných údajov uverejnil 24. marca, kde sa aktualizovala e, aktualizovali jeho údaje, pokiaľ ide o vzťah medzi verejným prístupom k dokumentom a ochrane a medzi teda ochranou údajov úradník navrhuje proaktívny prístup a znamená to, že treba jasne povedať subjektom e, údajov mieru, do ktorej správovanie ich e, údajov zahrňa alebo mohlo by zahrňať verejné, alebo teda zverejnenie. Čiže treba to robiť v čase pred zbieraním týchto informácií alebo aspoň v čase zbierania. Dozorný úradník hovorí, že komplikované situácie vznikajú vtedy, keď inštitúcie E, neriešia otázku o zverejnenia, kým nevidia žiadosť o zverejnenie. Keby sme ale boli proaktívni, alebo keby oni boli proaktívni, tak e, počet takýchto komplikovaných situácií by sa znižoval. Plne v tejto veci súhlasím s dozorným úradníkom. Dokonca moja skúsenosť, toto je môj piatý bod, e, hovorí, že dobré riadenie vyžaduje, aby inštitúcie boli proaktívne, nielen pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov, ale aj pokiaľ ide o iné záujmy, ktoré sú chránené v článku 4 nariadenia 1049. Najmä mám na mysli moje presvedčenie, že komisia by mala byť proaktívna a zabezpečiť, že tretie e, strany vrátane členských štátov dobre rozumejú, že základné pravidlo je verejný prístup. Tretia strana, ktorá poskytne dokument komisii, by mala jasne identifikovať akýkoľvek materiál, ktorý e, na ktorý e, vlastne sa uplatňujú viaceré, alebo jedna aspoň ob, e, z výnimiek podľa článku 4, takisto by tam bolo e, treba zdôrazniť, prečo e, tieto výnimky platia a to v čase, keď sa dokument zasiela komisii. Komisia by takisto mala pravidelne monitorovať, keď dostane dokumenty, že tieto požiadavky boli naozaj rešpektované a pokiaľ nie, treba okamžite konať, aby rešpektované boli. E, tým by sme lepšie zabezpečili, že občania, ktorí žiadajú prístup, môžu mať právo aj verejného prístupu k dokumentom a takisto aj právo k dobrej správe verejných vecí. Som presvedčený, že by bolo vhodné, aby nariadenie 449 bolo pozmenené a obsahovalo aj lehotu pre členské štáty, aby reagovali na konzultácie takisto, aby tam boli vyššie alebo intenzívnejšie požiadavky proaktívnosti ale podľa mňa eh, netreba na legislatívu ani čakať. Inštitúcie, najmä komisia, by mohli už teraz eh, začať eh, konať, aby implementovali základné právo verejného prístupu efektívnejším spôsobom. Konkrétne by mohli vymenovať informačných úradníkov, ktorí by mali tieto kľúčové funkcie, ktoré som teraz spomenul, teda, že by zabezpečovali rýchle a primerané a presné správy e, alebo reakcie na žiadosti o prístup a že by podporovali proaktívny prístup k transparentnosti. Ďakujem. Thank you, uh, Mr. Nikiforos. Ďakujem pekne, pán Nikiforos. A samozrejme, že uh, si uvedomujem, že nie je potreba teda čakať na nejakú novú novú legislatívu. Teraz dostáva slovo pani Anais Bertier, zastupkynia Client Earth. Ide o jednu zo zástupkyň uh, občianskej spoločnosti a organizácia sa dostala do problémov, mali praktické problémy, keď sa snažili získať informácie. Takže teraz si vypočujeme, ako to vyzerá, keď občania požiadajú o dokumenty. Takže Anais, nech sa páči, máte slovo na 10 minút. Ďakujem pekne. No už v prvom rade by som sa chcela poďakovať za zorganizovanie tohto vypočutia, pretože ste nás sem pozvali, aby sme mohli komisii, parlamentu a ďalším inštitúciám eh, pohovoriť o problémoch, s ktorými sa stretávame, keď požiadame o prístup k dokumentom európskych inštitúcií. Takže čo je Client Earth? Ide o mimovládnu organizáciu, e, ktorá e, vlastne sa zaoberá životným prostredím. Sú tam právnici, ktorí využívajú právnické nástroje v oblasti životného prostredia. A my teda sme požiadali viackrát o informácie od európskych inštitúcií a vypozorovali sme taký určitý vzorec správania tom zmysle, že sa snažia um, nejako ehm, nezverejňovať dokumenty, ktoré by podľa nás mali mať e, verejný prístup, či už sú to nejaké tematické alebo e, funkčné dokumenty. Takže nariadenie o prístupe k dokumentom sa dostatočne neuplatňuje, porušuje sa Arhuský dohovor a nedodržiava sa jurisdikcia Európskeho súdneho dvora. Takže k týmto problémom by som sa chcela teraz jednotlivo vyjadriť. Poprvé, ten hlavný problém je v tom, že nariadenie 1049-2001 ako také nie je v súlade s Arhuským dohovorom. Arhuský dohovor je medzený dohovor o prístupe k informáciám, o verejnej účasti na procesoch rozhodovania a tiež o prístupe k spravodlivosti v environmentálnych otázkach EÚ ratifikovala to, tento dohovor v roku 2005 a tento dohovor je teda záväzný pre všetky európske inštitúcie, agentúry a orgány. Dohovor je, má prednosť pred našou sekundárnou legislatívou, teda má prednosť pred nariadením o prístupe k dokumentom. Ale napriek tomu nariadenie v článku 4 e, zavádza určité výnimky, ktoré neumožňuje Arhuský dohovor. Arhuský dohovor napríklad e, neumožňuje e, Eh, nevydať eh, dokument na ochranu hospodárskej politiky štátu, tiež napríklad to neumožňuje eh, na ochranu nejakého vyšetrovania v prípade disciplinárneho alebo trestného konania. Z toho vyplýva, že všetky rozhodnutia európskych inštitúcií, keď environmentálne informácie neposkytnú na základe týchto výnimiek podľa článku 4 sú eh, v súvislosti s ruským dohovorom nelegálne. Európske inštitúry a agentúry, na ktoré sme sa my obrátili s žiadosťou o environmentálne informácie, eh, vždy eh, teda argumentovali týmito výnimkami podľa tohto článku. Takže my si myslíme, že všetky tieto rozhodnutia sú nezákonné. My sme žalovali komisiu trikrát na súdnom dvore. Jedenkrát sme žalovali radu, o tom budem hovoriť neskôr. A, takže toto prepracovaná verzia, táto revízia je podľa nás určitou príležitosťou zosúladiť toto nariadenie s Arhuským dohovorom, pretože momentálne je to nariadenie nezákonné. Takže EÚ musí dostať svojim záväzkom vyplývajúcim z Arhuského dohovoru Arhusský dohovor, e, jeho výbor e, tiež e, prišiel k záverom, že ak sa nezmení prístup súdu, pokiaľ ide o žiadosti mimovládnych organizácií o informácie, tak samotný výbor Arhuského dohovoru príjme potrebné kroky. Takže ako vidíte, je tu naozaj veľmi závažný problém pokiaľ ide o dodržiavanie Arhuského dohovoru zo strany EÚ, pokiaľ ide o prístup k environmentálnym informáciám. A táto revízia nariadenia je um, šancou zhojiť situáciu, napraviť situáciu. Druhá vec, pán ombudsman pred chvíľou povedal, že e, vo väčšine reakcií európskych inštitúcií to nariadenie samotné nie je dodržané. Napríklad pokiaľ je to časové lehoty podľa nariadenia nie sú dodržané, komisia naozaj systematicky požaduje o predlženie tejto lehoty, hoci to nie je opodstatnené. Takže ak tá revízia nebude naozaj komplexná, tak eh, tento problém sa neodstráni niekedy dokonca vôbec, e, vôbec, e, vôbec neodpovedia na našu požiadavku. Takže čo z toho vyplýva? Keď nemáme prístup k dokumentom, ktoré požiad- o ktoré požiadame na čas, tak to nám skrátka neumožňuje seriózne sa zúčastniť, skutočne sa zúčastniť rozhodovacieho procesu a nejakým spôsobom vplývať na tie rozhodnutia, ktoré sa príjmajú. Nemáme skrátka vôbec možnosť veci správne pochopiť, o čo ide a z toho vyplýva, že sa nemôžeme účinne, efektívne zúčastňovať a nás to naozaj znepokojuje. Výsledkom toho je, už to povedal ombudsman, že komisia a iné agentúry nedodržiavajú svoju povinnosť aktívne šíriť dokumenty, distribuovať dokumenty. Mnohé dokumenty by mali byť verejne prístupné, a to nielen na požiadanie rôzne štúdie na, o, o transpozícii environmentálnych smerníc EU v členských štátoch, informácie o tom, ako komisia vymáha dodržiavanie týchto smerníc v oblasti biopalív, v oblasti klimatických zmien. Ja si myslím, že tieto informácie by mali byť dostupné voľne, nie len na požiadanie. A teraz neplatí ani tá dostupnosť na požiadanie, takže toto je podľa nás problematické. A ešte tretia vec, ku ktorej sa vyjadrím. Mnohé e, z odpovedí, ktoré dostaneme, nie sú v súlade s prípadovým právom súdu. Teda aj keď súd prijal určité rozhodnutia, ktoré by mali byť, e, na to by sa mala mať možnosť spolahnúť občianská spoločnosť, pokiaľ ide o prístup k informáciám, takéto rozhodnutia súdu inštitúcie nedodržiavajú a z toho vyplýva, že sa na súd musíme obrátiť znova a súd musí tie isté rozhodnutia znova potvrdiť. Napríklad v prípade rady sme podali žalobu na súd, požiadali sme o prístup k právnemu stanovisku právnického oddelenia e, rady, pokiaľ ide o prípustnosť e, pozmeňovacieho návrhu Európskeho parlamentu k návrhu komisie. Presne išlo o revíziu tohto nariadenia a súd povedal, že právne stanoviska inštitúcií, ktoré boli prijaté v legislatívnom postupe, že tieto by mali byť, mali byť e, verejne prístupné a rada to absolútne ignorovala. Takže sme znova sa museli na súd obrátiť všetky rozhodnutia, ktoré prijal súd, pokiaľ ide o testy a kritéria, ktoré musia inštitúcie dodržať v prípade e, stanovovania, či je potrebné zverejniť dokument alebo nie. Toto všetko inštitúcie väčšinou ignorujú každý jeden dokument, e, keď bude k požiadaniu o jeho zverejnenie, je preskúmávaný a vždy teda argumentujú tým článkom 4, tými chránenými záujmami. Takže určité kritériá, ktoré sú stanovené inštitúcie pri požiadaní o dokumenty nedodržiavajú. Takže by sme boli radi, keby e, tá revízia e, nariadenie zosúladila s e, prípadovým právom súdu. aby teda inštitúcie e, rozhodnutia súdu e, neignorovali. Áno, už sa blížim k záveru. Myslíme si, že e, táto prepracovaná verzia, že táto revízia je naozaj vynikajúca príležitosť zosúľadiť nariadenie s Arhuským dohovorom, s prípadovým právom súdu a tiež môžeme zabezpečiť lepšiu implementáciu legislatívy zo strany inštitúcií, pretože lepšia miera implementácie je rovnako dôležitá ako kvalitná prepracovaná verzia, kvalitná novela bez nejakého rozširovania rozsahu prístupu k dokumentom. Ďakujem pekne. Anais, vaše vystúpenie otvorilo tú časť, kedy sa stretávame so zástupcami organizácií, ktoré mali problém získať prístup k dokumentom. Ombudsman je za to, aby sa rozšíril e, ten rozsah dokumentov, ku ktorým má byť umožnený prístup. A ja teda dúfam vo vašom zmysle, že sa tie, e, sa to dodržiavanie nariadenia zlepší v tom zmysle, že nebude potrebné pre organizácie ako tá vaša obracať sa na súdny dvor. Dobre, a teraz dostane slovo Arne König. Je to predseda Európskej federácie novinárov zo Švedska a bude hovoriť o nedostatkoch z profesionálneho hľadiska, alebo hľadiska profesionálnych používateľov. Takže zase pokračujeme v tej istej kategórii. Takže pán König, nech sa vám páči. Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie na toto vypočutie. Nuž obávam sa, že nebudem schopný celkom dodržať to, čo mám v tom nadpise. Ale musím povedať, že sa naozaj veľmi e, teším, že sa tu spomínala e, potreba zmeny prístupu. Ja by som hovoril o otázke otvorenosti v súvislosti so všeobecným ponímaním slobody informácií, pretože Európska federácia, ktorú ja zastupujem, e, máme asi 30 krajín a 150 tisíc jednotlivých členov v Európe. A pre nás je šírenie informácií veľmi dôležité, takže prístup k dokumentom je mimoriadne dôležitý pre novinárov, ale aj pre bežných občanov. Takže kde vnímame tie hlavné problémy? O niekoľko mesiacov to bude 10 rokov od 9. od 11. septembra, pardon. A v štátoch prišla obrovská e, záplava e, protiteroristickej legislatívy, rekiavické vyhlásenie e, jasne vyjadrilo, že my, signatári, Máme pocit, že sme zašli príliš ďaleko, pokiaľ ide o legislatívu obmedzujúcu slobodu prejavu, slobodu médií, teda, že by bolo potrebné každoročne robiť e, revíziu národnej legislatívy, toto tam odporúčame, tak, aby e, sloboda médií, sloboda novinárskej e, práce zostala zachovaná. Myslím si, že ani jeden štát Rady Európy a tam samozrejme patria aj členské štáty. A jeden z tých štátov, členských štátov Rady Európy, nezačal s týmto procesom. E, stále dochádza k, ku e, kontrolám, e, sledovaniu komunikácie telefonickej, listovej, elektronickej a preto je veľmi ťažké napríklad chrániť zdroje pre nás ako žurnalistov podmienky pre médiá vôbec nie sú otvorené, skôr naopak. Britský príklad tam napríklad fotografy, eh, im policia bráni, aby eh, napríklad eh, pokrývali rôzne udalosti. Turecko je naozaj extrémny prípad, kde mnoho novinárov skončilo za mrežami v Turecku. Náš zástupca eh, len včera ma informoval, že tam je naozaj klíma takého strachu, že tam šíri strach medzi novinármi, pretože eh, dostávajú rôzne hrozby telefonicky alebo e-mailom. Takže prístup k dokumentom musíme vnímať aj z tejto perspektívy, že tu je také podnebie, prostredie menej otvorené a novinári v mnohých európskych krajinách vzhľadom na národnú legislatívu naozaj svoju prácu nemôžu riadne vykonávať. Nový maďarský mediálny zákon je veľmi dobrým e, príkladom. My sme sa k tomu vyjadrili, Európsky parlament e, tiež k tomu zaujal veľmi pevné stanovisko. Mnohé európske krajiny e, neumožňujú dobré informovanie občanov z komerčných dôvodov. Niekedy verejné médiá nie sú dobre rozvinuté, tam obrovská miera monopolizácie, ďalej často vlády dobre nechápu vlastne význam novinárskej práce ako verejného, verejného statku, nechápu, nechápu význam um, novinárskej činnosti pre demokraciu hoci sa dosiahli určité e, veľké e, pokroky, napríklad pokiaľ ide o súdny dvor, pokiaľ ide o výklady, ale bohužiaľ niekedy súd rozhodol aj opačným smerom. Švédsky novinár v roku 2008 sa snažil získať eh, prístup k eh, dokumentom v eh, oblasti dotácií pre médiá. Ten prístup orgánov bol skrátka veľmi zaražajúci. Vraj táto otázka vôbec nebola vo verejnom záujme. No a vtedy sa rozprudila veľmi široká debata vo Švedsku o, o systéme dotácií, skrátka o tomto prípade. E, tento novinár, Stefan Dalhoff, e, e, tiež dostal list od komisie, pokiaľ ide o prístup k dokumentom, že musí počkať, že musí počkať dlhšie než tých 15 dní. Takže my žijeme v digitálnom e, svete, v digitálnom e, veku. E, každú sekundu sa na internete objavujú nové a nové informácie. No a 15 dní už len samých je naozaj veľmi, veľmi dlhou lehotou čakania na informácie. Pokiaľ ide o dotácie teraz do polnohospodárstva. Minulý rok Ehm, skrátka sa e, zistilo, že ehm, mnohé e, z dotácií e, pre polnohospodárov sa dejú netransparentným spôsobom, bez prístupu k informáciám. Pokiaľ ide o švedských príjemcov dotácií, tam skrátka tieto informácie máme napríklad aj na internetových stránkach. Takže je potrebné, je potrebné, aby naozaj mali daňovníci prístup k informáciám, ako sa používajú ich prostriedky. Návrh e, komisie urobiť revíziu tohto nariadenia v zmysle Lisabonskej zmluvy. Toto je podľa mňa veľký krok vpred. Mal by sa to však týkať nielen európskych inštitúcií, ale aj národných inštitúcií pravidlá otvorenosti EÚ e a ich inštitúcií by nemali byť e, komplikované, nemali by sa obmedzovať na určité kategórie e, dokumentov a dôležité je neznižiť tú laťku v porovnaní s existujúcou, s existujúcou legislatívou. Takže vy v parlamente, prosím, Vnímajte e, túto revíziu v takomto e, kontexte, pozrite sa na e, Wikileaks alebo Brussels Leaks, tieto systém, ktorý musí, musí dostať najnovším výzvam, pokiaľ ide o poskytovanie informácií. Ďakujem pekne. Yes, thank you. Ďakujem pekne, pán König, za váš apel. Apel e, týkajúci sa toho, aby sme nezabúdali na ten širší kontext, e, e, kedy, kedy vlastne pod zámienkou o, o bezpečnosti štátu, vnútornej bezpečnosti sa vlastne obmedzuje možnosť vykonávať svoju profesiu, či už v prípade novinárov alebo iných mediálnych pracovníkov. Teraz dáme slovo e, ďalšiemu e, rečníkovi e, Tony Bunyan zo State Watch, kedy bude hovoriť o tom, ako sa obchádza povinnosť poskytovať E, e, vyžadované dokumenty. Tony, e, máte slovo. Ešte raz, Tony zastupuje State Watch. Dnes chcem pozitívne hovoriť o tom, ako tá Lisabonizácia nariadenia nám otvára príležitosť otvoriť Európsku únie keď bol dohodnutý zákon o e, prístupe k informáciám v roku 1993, obsahoval len dve výnimky. E, tie korešpondujú s e, ustanoveniami 4.1 a 4.2 existujúceho nariadenia a keď sa rozprudila diskusia, potom ešte tretia výnimka sa objavila, navrhla to komisia a, a to označovalo sa to ako priestor, ktorý e, E, sa týka samotných zástupcov inštitúcií a v podstate argument, ktorý sa na to využil, je, aby sa e, zamedzilo nepotrebným interferenciám do činnosti určitých organizácií. V podstate takto to bolo zakotvené v nariadení 4.3, čiže prístup možno zamietniť, ak tá požiadavka závažným spôsobom interferuje s procesom, ktorý je rozbehnutý v inštitúcii a dokonca keby to mohlo ovplyvniť e, rozhodovanie do budúcnosti. V praxi to znamená toľko, že komisia aj rada okrem týchto dvoch výnimiek má aj výhodu tejto tretej výnimky. Teda ak by mohla požiadavka prístupu k dokumentu obmedzovať ich rozhodovací proces. V roku 1999 25 žiadostí o poskytnutie dokumentov bolo odmietnutých a komisia 28 e, tým, že sa odvolali na uplatnenie ustanovenia 4.3. E, o čo išlo? Občania, občianská spoločnosť sa snažila zistiť, čo je predmetom diskusie, čo, aká legislatíva sa pripravuje Podstatou veci je to, že keď zákonodarcovia zasadajú, tak dokumenty, ktoré sú predmetom ich diskusie, by mali byť zverejnené. Ja si myslím, že to je samozrejmosť v demokratickom systéme. V praxi to však vyzerá tak, že keď zasadajú výbory Európskeho parlamentu, všetky dokumenty sú zverejnené. A je to tak, keď rada zasadá e, vo svojej zákonodárnej pravomoci, e, dokumenty, ktoré preberajú, nie sú k dispozícii. Keď keď zasadá trialóg, e, dokumenty by mali byť dostupné, nie sú verejne dostupné. A výbor LIBE v 20, v období 2004 až 2009 80 všetkých dokumentov, ktoré boli preberané, boli preberané tak povediať stajne. To znamená, že verejnosť nemala k tomu prístup. Inými slovami, chceme mať predsa informovanú e, občianskú spoločnosť, ktorá by mala mať možnosť sa vyjadriť. Návrh komisie novelizovať e, nariadenie, lisabonizovať nariadenie vlastne núka možnosť baviť sa 4 trojky. Komisia e, naznačuje, že lisabonizácia znamená, že aby sa rozšírilo to nariadenie, aby pokrývalo všetky inštitúcie, ale ale Lisabonská zmluva konštatuje aj to, že pri zvažovaní e, legislatívy, tak e, parlament a rada poskytne dokumenty, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou zákonodárneho procesu. Ďalej v článku 11.1 je požiadavka smerom na inštitúcie, aby poskytovali občianským spoločnosťam vlastne dokumenty, ktoré by sa týkali všetkých oblastí aktivít európskych inštitúcií. Ako máme konať, keď nevieme vlastne, čo sa deje, čo sa pripravuje. Je tu ďalší dôvod, prečo by sme sa mali zbaviť ustanovenia 4.3 4.3 e, sa opieralo o vlastne Amsterdamskú dohodu, ale e, Lisabonská e, zmluva, ak by sme ju využili, a to používam v svojom argumente, Jednoducho, Lisabonská zmluva veľmi jasne hovorí, že dokumenty, ktoré sú súčasťou zákonodárneho procesu, musia byť zverejnené vtedy, keď sú vygenerované, vypracované. A argument za odstránenie 4.3 je ten istý, ktorý využíva Európsky parlament v uznesení z marca 2010 Otvorenosť, ktorú presadzuje Lisabonská zmluva, by mala byť odrazená aj v samotnom zákonodannom procese. Myslím, že toto sú základné princípy demokracie. Vspomínam si, že v roku 1999 pán Sodoman konštatoval, že on on e, varuje tých dinosaurov, ktorí sú v komisii a v rade a majú snahu e, zvrátiť e, chod dejín. A varoval vtedy, že sú takí dinosauri, ale domnievam sa, že to teraz nezmyslí. Zdá sa, že e, nevyužívame to, čo sa nám núka vzhľadom na Lisabonskú zmluvu. Myslím, že občianská spoločnosť má právo dozvedieť sa viac o tom, čo je predmetom diskusie. Lisabonská zmluva nám hádže rukavicu, ktorá nám to má umožniť. Mali by sme skutočne tých dinosaurov konečne napevno zatvoriť za mreže. Ďakujem pekne. Myslím, že bolo plne na mieste eh, hovoriť o práci pána Sodormana. Máme eh, dvoch vynikajúcich ombudsmanov, ktorí tvrdošíne hája práva občanov. Čo Lisabonská zmluva upravuje, je práve to, o čom ste hovorili. Veľmi často sa využíva tá eh, výnimka v rámci ustanovenia 4.3, e, ktoré vlastne e, vo všeobecnosti povedané e, bráni interferencii v rozhodovacom procese. Teraz dáme slovo Iv Stajnicovi, ktorý bude hovoriť o tom, ako postupovať pri vytváraní spoločného inštitucionálneho priestoru Eh, pán Yves Steinitz je eh, riaditeľom riaditeľstva C, to znamená eh, cieľená transformácia v horizonte roku 2012 je z úrodu zverejňovania dokumentácie Európskej únie. Ďakujem za slovo. Chcel by som vám priblížiť, e, aké kroky e, podnikáme v prospech toho, aby sme e, stransparentnili situácie, aby sme zjednodušili prístup občanov k legislatíve. A vopred sa ospravedlňujem, že moja prezentácia môže vyznieť trošku sucho a nezaujímavo. O akom cieli hovoríme? Hovoríme o, o procese e, transparentnenia a uľahčenia prístupu k, e, k legislatíve EÚ. Pozrime sa e, na tú stranu, ktorú vnímajú užívateľia a potom by som chcel vlastne urobiť porovnanie, čo by, čo by nemali používateľia vidie, čo by ne, k čomu by nemali mať e, prístup, čo je pre nich zbytočné a čo vlastne sprístupňujeme používateľom. No a potom budeme hovoriť aj o e, vlastne o modelovaní, štandardizácii, a e, normalizácii. To sú nevyhnutné systémové podmienky, ktoré umožňujú reálny prístup k informáciám. Eh, aplikácie, IT aplikácie, ktoré využívame, sa týkajú eh, znalostného manažmentu, týkajúce sa eh, semantických metodík a potom, je to aj, potom sú to aplikácie, ktoré sa zaoberajú opakovaným používaním verejných dát. Ja by som rád použil slova E, e, pána Dežuna z roku 2005. E, veríme, že všetci autori a všetci vydavatelia by mali uplatňovať spoločné štandardy na prospech všetkých používateľov právnych databáz. O 7 rokov na to ako to vyzerá. Máme spoločný inštitucionálny priestor, ale čo nám chýba je akýsi spoločný jazyk, pričom našim, našou hlavnou prioritou je e, stransparentniť legislatívu, uľahčiť prístup k ním, e, k tejto legislatíve. Ak hovoríme o sprístupnení legislatívy, neznamená to len sprístupnenie dokumentov, Zároveň to znamená, že aj uľahčí ten prístup, aby sa dal, e, dalo využívať kontextuálne vyhľadávanie, semantické vyhľadávanie aby e, skutočne e, takýto prístup bol umožnený prostredníctvom jedného portálu No a toto všetko si vyžaduje e, komplexný prístup k štandardizácii e, e, pri využívaní IT systémov, veľa práce, veľa aplikácií. Štandardizácia znamená modelovania dát a procesov, znamená to štandardizáciu dátových kódov a, pokiaľ je text, textový obsah, a pokiaľ sú tabulky, tak e, treba toto navzájom prepojiť, aby sa používateľ dopracoval e, e, k cieľovému textu. To máme na mysli, ak hovoríme o spoločnom jazyku, spoločnom jazyku pri, v rámci toho vyhľadávacieho procesu. Takto vyzerá to vstupné miesto, takto by to malo vyzerať. Možno vám to niečo pripomína. Jednoducho je to vyhľadávacie pole, kde používateľ vloží to, čo hľadá a tomu umožňuje prehľadávať všetky domény, všetok obsah, ktorý máme v rámci <clears throat> uložených dát a databáz. A nemožno eh, obmedzovať vyhľadávanie len na isté domény v rámci nového modelu sme vlastne uviedli do života tú ľavú e, lištu, kde sa hovorí o počte e, úspešných vyhľadávaní v tej či onej e, kategórii, v domene, v type dokumentu. A tá ľavá lišta umožňuje, aby ste dvoma, troma krokmi sa dostali, alebo používateľ sa dostal k, e, k pomerne vyčerpávajúcemu zoznamu výsledkov. A pokiaľ používateľ je zdatnejší používateľ a uvedomuje si e, komplexnosť takéhoto portálu, vyhľadávania v právnych dokumentoch, tak môže využiť takú e, dvomyselnejšiu funkcionalitu e, systému vyhľadávania. Pokúsim sa to ilustrovať, aby sme to zasadili do kontextu. Legislatívny proces e, znamená určitú chronológiu e, podkladov toho legislatívneho procesu, dokumentov, tak ako sa generovali a používali v časovej línii. Pozrime sa na to, čo stojí za tým z hľadiska toho IT riešenia. Je to spoločné, jednotné, eh, vstupné miesto, to zadávacie miesto, potom tu máme vyhľadávacie eh, systémy a potom tu máme deskriptívne metadata, tie sú nevyhnutnou súčasťou a e, to jadro systému je e, pod, to, pod tou databázou e, spoločného obsahu a spoločných dát. Čo je veľmi dôležité, sú tie žlté a zelené bubliny vpravo. Je to rekord projekt a projekt Eurovok Projekt Rekord e, e, vlastne predstavuje e, vytváranie databázy metadát, tam je potrebná určitá štandardizácia. A potom je to projekt Eurovok, ktorý je, predstavuje viacjazyčný tezaurus. Mám k dispozícii veľmi krátky čas a, a preto skutočne len tak zhruba stručne vám vykreslujem situáciu. No, vyzerá to dobre, ale je to nečitateľné, uznávam. E, ako vyzerá legislatívny proces, to je určitý minimálny súbor metadát. E, pod tou postupom sú tzv. udalosti, event. E, to v rámci toho sú mini podujatia, to sú dokumenty a potom sú expressions a manifestations, čiže to je nižšie a nižšie eh, <clears throat> delenie tej veľkej množiny. No a potom tam máme eh, v rámci, eh, v rámci toho, tej podmnožiny work, ktorý predstavuje vlastne celú sadu dokumentov, máme podmnožiny expressions, a v rámci každého expressions je ďalšia podmnožina manifestations či vo formáte PDF alebo MS Word. Uvediem jeden konkrétny príklad toho, v akom sme stave dnes. Toto sú kódy pre Európsky parlament. V súčasnej dobe máte štyri kódy, ktoré sú používané vo viacerých kontextoch, ale pritom by mali nasmerovať každého používateľa k rovnakému súboru dokumentov. Dohodli sme sa, že namiesto štyroch budeme používať len jeden kód za určitých podmienok využívania tohto kódu a potom sa tu vlastne používa textuálny obsah, textový pardon, obsah a to vo všetkých jazykových verziách. E, hovoríme o metadátach, ktoré e, musia byť štandardizované. To je e, obrovské penzum práce. Túto tabulku, tie žlté riadky, E, to už je hotové. To, čo je v ružovom, to je ešte vo fáze rozpracovania. E, ide tu o zhmotnenie spolupráce všetkých inštitúcie. No a potom Tu máme ďalšie veci. U rečníkov bol upozornený, že čas letí. Tie deskriptívne metadáta, z tých je veľmi veľa a je to pomerne e, e, náročná problematika. E, ďalej tu máte znázornené, ako funguje Eurovok. Aby sa uľahčil prístup k informáciám a predovšetkým k zakanaterným datám, tak musíme práca, pracovať s kvalitnými dátami. Ide o e, presnosť metadát a potom je veľmi dôležitá dôsledná indexácia týchto dát a konzistentné uplatňovanie štandardov pri, štandardov pri prezentácii e, metadát je e, alfa omegou, ak to má byť funkčné. A preto hovoríme o projekte e, registra metadát. E, veľmi dôležité je presná interpretácia e, súvisiacich metadách. Chcem, metadát a chceme vlastne predchádzať určitým zavádzajúcim informáciám alebo, zamie, ale, alebo zamieneniu dát. Takže Záverom by som chcel povedať toľko, že štandardizácia metadát umožňuje e, e, zjednodušené e, vyhľadávanie obsahu, ktorý je uložený vo viacerých zdrojoch a to pre používateľa, ktorý sa k tomu dostáva cez jedno jednotné miesto, vstupné miesto. Toľko v kocke, pokiaľ by ste mali záujem o bližšie informácie, prosím, e, oslovte nás prostredníctvom uvedenej mailovej adresy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Myslím, že to, čo sa snažíte dať dokopy, je snom mnohých z nás, teda, že by občan mal lepší, ľahší prístup e, e, k informáciám, ale neviem, či treba možno nejaký panel e, spotrebiteľa, aby sa e, otestovalo, ako to naozaj aj funguje. Teraz máme pár minút na to, aby e, boli tu otázky a odpovede. Takže poprosím, aby e, vystúpili aj rečníci, ale hlavne e, poslanci parlamentu. Nech sa páči, pani Morvaj. Ďakujem. Ďakujem za túto zaujímavú diskusiu. Ja som právničkou v oblasti ľudských práv v Maďarsku a som nezávislou poslankyňou alebo eh, nezradenou poslankyňou Európskeho parlamentu. Eh, myslím, že hovoríme o veľmi základných otázkach eh, fungovania EÚ. Je mi že tu nie je viac poslancov prítomných. Dnešná diskusia mi pripomenula môjho otca, on pár mesiacov po páde komunizmu v mojej krajine, v Maďarsku, povedal, že to, čo sa stalo, je hrozné a v televízii iba oznámili, že nejaký verejný dokument je, e, je vyhlásený e, za tajný, až tak e, to bude 30 rokov. Čiže pochápem, že vlastne v skutočnosti tá zmena nebude kompletná. O čom teda hovoríme? To sú dve odlišné chápania demokracie. Myslím si, že v skutočnej demokracii všetky e, pravomoci, ktoré vláda má, vychádzajú priamo alebo nepriamo z ľudí, ktorí majú právo kontrolovať a vykonávať dohľad nad tým, čo vláda v mene ľudí e, robí. A v diktatúre alebo polodiktatúre je to naopak, teda, že vláda má všetky e, právomoci, že nejaká malá elita tú moc má a moc, ktorú má jednotlivec, e, tu dostane e, iba od vlády. Čiže to je úplne iné chápanie toho istého. A dnes hovoríme o tom, čo je základný vlastne zmysel, význam slova demokracie, teda, že európsky občan by mal rozumieť tomu, že má právo kontrolovať európske inštitúcie, pretože právomoci európskych inštitúcií vychádzajú z tohto občana. A preto to, o čom hovoríme, je také veľmi, veľmi e, dôležité. Prepačte, že ma táto téma tak veľmi e, zaujala, ale najmä pre kolegu e, právnika, pôjdete do Štrasburgu, pôjdete na súd pre ľudské práva, keďže teraz bude EÚ súčasťou toho dohovoru. Ďakujem za otázku. Sú nejaké ďalšie otázky? Či už zo strany poslancov alebo európskych inštitúcií, zo strany prípadne panelistov? Um, yes, yes, uh, Mr. Nikiforos Diamandouros, please. Uh, just a very brief comment um, apropos of the presentation, the very important presentation. Mr. K tej prezentácii pána Stajnica, on myslím, že nám chcel povedať veľmi zaujímavú a dôležitú vec, ktorá sa týka uh, jadra tej veci, o ktorej hovorím. A ja by som navrhol jednu takú e, priateľskú, priateľskú vec, aby ste tieto, e, tieto suché údaje, ak by sa to dalo, nejakým spôsobom pretlmočili do, do, do takého e, pochopiteľného jazyka, pretože je to veľmi dôležité. Ja to sám poznám z mojej práce, áno, treba mať prístup k tejto práci, ale, alebo k tým informáciám, ale veľmi dôležité je aj, či vy ste schopní nejakým spôsobom e, nejakým spôsobom to e, podať e, zrozumiteľným spôsobom. Takže nechcem vás nejako kritizovať, ale iba tak priateľsky vám poradiť, aby to bolo podané zrozumiteľnejšie. Uh, first of all, I want to, uh... Ďakujem. Teší ma, že tu môžeme hovoriť o transparentnosti a otvorenosti Mám otázku možno na ombudsmana, aj na ostatných z vás, ktorých sa venujete revízii nariadenia 1049. Otázka je, ako môžeme zabraniť nadmernej klasifikácii e, údajov. Častokrát tieto dokumenty sú, sú, sú označené ako, ako limit alebo restran Ehm, teda e, sú tam rôzne formy dôvernosti alebo úrovne dôvernosti alebo utajenia, ale toto je náročná e, téma aj pre súdny dvor a to je moja druhá e, pripomienka. V ideálnom prípade sa nemusíte na súd obracať, ako ste povedali. Lepšie by bolo mať už na úvod otvorenosť, ale potom je tu tá otázka klasifikácie, tá tam potom nastáva. Ďakujem, to je dôležitá otázka v našej diskusii. Dúfam, že na to zareagujú stručne viacerí panelisti, možno pán Omucman, potom Michael Richman, potom pán Banian a potom Anais by zodpovedala na otázku e, maďarskej právničky. Iba stručne dávam čiastočnú odpoveď. Tá sa týka ombudsmana. Ja neviem, či vám môžem povedať o tom, ako sa veci klasifikujú, pretože to sú otázky pre inštitúcie. Ja skôr vykonávam tieto záležitosti, ale aj môj štatút bol v roku 2008 pozmenený vďaka podpore tejto inštitúcie aj iných inštitúcií a teraz mám prístup k rôznym druhom údajov a dokumentov bez hľadu na mieru klasifikácie alebo utajenosti. Obmedzenie, ktoré ja mám, je to, že musím e, súhlasiť pardon, s danou inštitúciou, dohodnúť sa pred e, prístupom na podmienkach, v rámci ktorých budeme mať e, my ten prístup. To už počas švedského predsedníctva raz bolo otestované a chcem sa poďakovať švedskému predsedníctvu za jeho prístup a bol som potom presvedčenie zo strany rady, aby sme e, si dali nejaké, e, nejaké pravidla, pokiaľ ide prístup k tej najnovšej, naj, najnižšej miere utajenia, to je restaurant, takže teraz už ombudsman má k tomu prístup a máme dobrého predsedu, ktorý mi umožňuje dokonca mať prístup aj ku klasifikovaným alebo utajeným informáciám. Uh, neodpovedám možno úplne na vašu otázku, ale jednoducho nemám právo moc na to, aby som rozhodoval o tom, čo je akým spôsobom klasifikované. klasifikované pardon. Ja iba hovorím o tom, akým spôsobom e, je k tomu možný prístup, keď už to raz je nejako označené. Michael, ďakujem. Ďakujem pani Morvaj za to, ako vášnivo pristupuje k prístupu k informáciám, pretože naozaj je to vec, ktorá podporuje demokraciu. Máme v e Ukrajiny krajiny, ktoré naozaj e, žili donedávna e, v diktatúre, čiže majú skutočnú skúsenosť s, s nesvorkom demokracie. Nadmernú klasifikáciu riešime tým, že máme spoločné pravidlá, ktoré sa týkajú všetkých inštitúcií a všetkých agentúr a orgánov. A tieto spoločné pravidlá o klasifikácii sa uverejňujú. Tieto vnútorné pravidlá sa uverejňujú a potom klasifikácia môže byť e, spochybnená a to je presne aj postup, ktorý, alebo prístup, ktorý doteraz e, uplatňuje parlament pri e, e, rozprave o nariadení aj 1049 a jeho prepracovaní. tóny. Je to ešte otázka čiastočného prístupu. O tom rozhoduje samotný úradník. Restrik, teda tie dokumenty, ktoré sú restricted, Častokrát e, e, ľudia radšej to dajú do kategórie restricted. Čoraz viac týchto dokumentov e, v rade je takto označovaných. Napríklad my sa pýtame komisie na dokumenty, ktoré sa týkajú neviem, dohody EU-USA o verejnom alebo o, o, o súkromí verejnosti, tak komisia to nepáčilo, nechce nám tie dokumenty dať, ale Veď e, to je úplne základná vec, prečo to preklasifikujú z limited na restricted, veď to je téma, ktorá sa týka každého človeka, mala by byť verejná, čiže je to nesprávny prístup. Michael, k dispozícii je dokument, alebo aspoň dúfam, že je verejne dis, di, dis, dostupný. Na strane 21 sa hovorí o koncepte klasifikácie dokumentov, tam sa používajú vnútorné pravidla rady, čiže nepodkopávame nejakým spôsobom princíp klasifikácie, tam, kde je to potrebné. A máme jednoducho tento systém klasifikácie a potom dávame detailné informácie, prečo takýto dokument má aké, akú klasifikáciu alebo režim utajenia. E, napríklad top secret e, to je taký režim, kde by zverejnenie mohlo e, spôsobiť vážne ohrozenie zájmov EÚ alebo členských štátov. Čiže hovoríme, takýto režim utajenia môžete použiť iba vtedy, ak e, dokument sa naozaj týka e, vlastne tohto opisu alebo tejto definície. Ďalej ono. To je, myslím, užitočná informácia. My máme istú obavu, pokiaľ ide o nadmerné utajenie v tom zmysle, že e, sa pravidla dobre neoplatňujú. A potom máme nakoniec dokumenty, ktoré, e, ktorým vlastne nie je prístup. Otázka potom je, kto overí správnosť daného režimu utajenia, akým spôsobom môžeme diskutovať o tej mieru utajenia, ktorú e, daný dokument má alebo nemá. O tom hovoril už Nick Foros je to aj stanovisko parlamentu. To je otázka pre informačného úradníka. Ďakujem. Keď nariadenie bolo implementované, viacerí experti povedali, že to je podobný systém ako systém tej matriošky, kde otvoríte prvú vrstvu, potom máte druhú vrstvu, tam je zase ďalšia babika, otvoríte aj tu a tak ďalej. Čiže máme proste ísť legislatívu, ktorá má e, hlavnú hodnotu a potom máte článok 9 o citlivých dokumentoch, ktorý podľa nás e, nie je dobrým kompromisom a potom máme ešte vnútorné pravidla a pravidla utajenia. To, čo Michael Cashman sa snaží teraz povedať v rámci návrhu jeho správy o prepracovanom znení, že snažíme sa to dať proste na jednu e, úroveň, do jedného rámca. Nech sa páči, Nikiforos. Dôležitá vec, a treba to jasne povedať, je, aby, alebo že je presná formulácia veľmi dôležitá pri e, takomto verejnom prístupe k dokumentom. Čiže treba to jasne napísať, čo e, je alebo čo má prístup, čo nemá prístup, tým e, spôsobom obmedzíme možnosť nejakého zneužívania. To je veľmi dôležitá otázka pre zákonodárny zbor. Ak máte dobre definované presným, presnou formuláciou, čo áno, čo nie a tomu vlastne e, pomáhajú aj, súdne, aj, aj rozhodnutie súdneho dvoru. E, tie tiež vyjasňujú jednotlivé otázky. Ďalej Anais. Ďakujem. My sme sa tiež obratili na súd, uvidíme ako rozhodne. je to ten všeobecný súd a tam sa e, píše, že e, komisia rada e, mala splňať alebo konať v súlade s vlastnou legislatívou a rozhodnutiami súdu, čiže mala, mala, mali uverejniť alebo zverejniť dané dokumenty. Čiže mm, postupne tieto súdy možno nám dávajú pozitívne informácie. V minulosti mimovládne organizácie sa na súdy neobracali, ale teraz už sa to trochu mení, takže to je novinka. Oslovujeme európske e, súdy, e, podávame stiažnosti a to je pozitívne. A treba, treba to takto povedať. Pokiaľ ide o prístup k informáciám, je to iná situácia v Európe, kde mimovládne organizácie vlastne e, boli vypočuté zo strany Európskeho súdu. Ak niekto mal zamietnuté, zamietnutý prístup k dokumentom, môže sa obrátiť na súd v iných e, otázkach sa takto obrátiť na súd nemôžeme a preto sme sa e, obratili na výbor pre sťažnosti Arhuského dohovoru a tam bolo povedané, že e, európske orgány nesplnili tieto povinnosti vyplývajúceho z Arhuského dohovoru. A pokiaľ sa to nezmení, že teda budú môcť, budeme mať môcť e, požadovať aj iné veci, nielen prístup k informáciám, e, tak, e, tak vlastne naďalej to bude v nesúlade s týmto dohovorom a možno, že sa budeme musieť aj obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva. To, čo spomenal aj Arne König, takisto súvisí aj so Štrásburským súdom, súdom prístup k dokumentom, to Anna dobre vysvetlila. Teraz prejdeme na druhú časť e, prvého sedenia. pozrieme sa teda na to, aké výzvy čakajú európske inštitúcie. Poprvé by som chcela, respektíve ako to spravíme. Musíme e, sa tu trochu popresádzať. Čiže vystupí pani Helen Darbyshire, potom Cezareho Onestiniho, a Huberta Šlaševského, ktorý, e, ktorý teraz vystúpi a Dúfam, že aj doterajší rečníci tu zostanú. Eh, Michael, are you taking over now or in the second part? No, okay, no, yeah, no. right, yes. Is that okay with you? Yeah, yeah, sure, yeah, yeah. If yeah. you want to break, yeah. if you need to um, or anything. Yeah, uh, so uh, when um, the members of the second part are taking... Dobre, takže kým sa usadí druhá časť našich panelistov. Chcem vám na úvod niečo povedať. Mnohí z nás sme naozaj oslavovali nedávne rozhodnutie súdneho dvora, pokiaľ ide o prístup k stanoviskám členských štátov, pokiaľ ide o revíziu smernice o ktorej tu hovoríme, o prístupe k verejným dokumentom, pardon, nariadenia a naozaj vidíme, že niektoré štáty majú e, problémy uplatňovať pravidlá o prístupe k verejným dokumentom a ten súd tam naozaj veľmi jasným spôsobom oznámil, že prístup k stanoviskám členských štátov, pokiaľ ide o pozmenenie pravidel, že toto absolútne nepredstavuje eh, nejako ohrozenie možnosti zmeniť názor počas toho celého postupu a samozrejme, že verejnosť eh, má schopnosť pochopiť to, či oné stanovisko členského štátu v tomto postupe, respektíve zmenu toho stanoviska a že je potrebné občianskú spoločnosť do toho celého zapojiť. Dúfam, že som teda správne, eh, správne interpretovala tento rozsudok. Takže už má slovo Helen Darbyshire. Um, Ďakujem pekne, pani predsednička. Dobrý deň, dámy a páni. Áno, áno. Všeobecný súd Európskej únie sa vyjadril v tom prípade, kedy išlo o prístup k dokumentom, ktoré vidíte tu na, na, tomto, na tejto obrazovke. Tak súd povedal, že občania, ktorí chcú takéto informácie, musia ich dostať, aby mohli sa plne zaoberať rozhodovacím postupom na národnej úrovni. Ehm, Skladka je normálne, očakávateľné, že občania budú chcieť prístup k takýmto informáciám a ministri alebo poslanci, ktorí sa nechceli vyjadriť k nejakému zákonu, tak e, sa krátka na verejnosti sú vystavení kritike, ako aj v médiách. Toto je bežný postup. No a myslím si, že v EÚ by mali platiť rovnaké štandardy ako na národnej úrovni. Nie je to e, nejaký iný paralelný svet, kde tieto pravidlá neplatia. No a potom, čo ten súd takto rozhodol, tak tá reakcia prišla, prečo sa to vôbec muselo dostať na e, súd. Je to naozaj ironické, že keď sa týka informácie, dokumenty o e, transparentnosti v EÚ, že sa musíte obrátiť na súd. Tiež sme sa snažili získať informácie o jednotlivých členských eh, štátoch a narazili sme na tendenciu uh, vlastne využívať rovnaký tajnoskársky reflex ako v Bruseli. Toto platilo hlavne, keď sme sa obratili na stálych zástupcov tu v Bruseli. Máme tu príklad eh, dokumentu, ktorý sme teda dostali v úvodzovkách. My sme sa odvolali a potom tamto často začernenia zmizla. Takže 11 z tých 27 štátov nám dalo informácie a to až po tom, čo sme na tom trvali alebo sme sa odvolávali. Napríklad Holandsko, ktoré je vlastne za transparentnosť zároveň EÚ, pôvodne odmietlo e, toto s uvedením medzinárodných vzťahov až po formálnom odvolaní nám tieto dokumenty dodali. Ďalších šesť krajín formálne odmietlo poskytnúť informácie, medzinárodné vzťahy, toto teda tým argumentovali, rovnako ako aj ochranou rozhodovacieho procesu. Napríklad Francúzsko, to bolo zaujímavé, uplatnilo nariadenie 1049, a hoci teda oni majú e, vlastný, vlastný e, zákon o týchto, o týchto otázkach. Takže bruselský reflex sa prejavuje aj na národnej úrovni. Niektorí nás odvolali na komisiu, teda že ak chceme zistiť niečo o reforme pravidel transparentnosti, takže sa musíme obrátiť, pardon, nie na komisiu, ale na radu. Takže e, sme sa vrátili tam, kde sme už v podstate boli. Takže vidíme, že je potrebné, aby sa otvorilo legislatívne konanie tu v Bruseli tak to nemôžeme očakávať aj na národnej úrovni. Takže to môže e, dokonca ešte aj poškodiť existujúce pravidlá prístupu k informáciám na národnej úrovni. V našom prípade tie dokumenty však sa dostali na verejnosť, unikli, e, nevedeli sme to pôvodne, ale neskôr sme to e, zistili. Takže to bol taký určitý zaujímavý in vivo test toho, že vlastne vyjavenie informácií by bolo škodlivé podľa e, súdu rada neposkytla dostatočné, dostatočné, dostatočné dôkazy toho, že by takéto, takéto odtajenie e, bolo spôsobilo nejakú e, škodu. Práve že naopak je potrebné, aby verejnosť pochopila ten proces vyjednávania a to, že teda stanoviska štátov sa môžu meniť a tá predstava, že by sa takto zablokoval ten proces, že by tie štáty museli uh, zadržať svojho pôvodného stanoviska, toto je absolútne, absolútne neuveriteľné. Súd podporil účasť na legislatívnom procese a ja som dostala eh, rôzne eh, akcie, reakcie na to z rôznych častí sveta, napríklad z Kene, eh, z, z Južnej Afriky, tam boli informácie na internete, taktiež mexický týždenník napísal o tom veľmi dlhý, dlhý článok. Tak to, čo sa deje tu v Bruseli, je veľmi dôležité. Bohužiaľ, to však nie je až také jednoduché. Nuž, ako sa reagovalo na uh, toto rozhodnutie súdu? E, rada na to reagovala uh, tak, že Braj tento týždeň zorganizuje stretnutie, uh, kde bude hovoriť o tomto prípade uh, prístupu k informáciám. No a ak sa toto naozaj udeje, tak to bude katastrofa nielen pre transparentnosť v EÚ, ale bude to mať aj širšie dopady. Tri dní po vydaní rozhodnutia súdu som e, sa v Istambule stretávala s e, profesorom práva a on mi povedal, že teda informácie o tom rozhodnutí dostal 8 krát. No a tu v Bruseli to, čo sa deje, e, tak to sledujú aj kandidátske krajiny, krajiny, ktoré chcú dosiahnuť také štandardy demokracie ako, ako EÚ. Nariadenie 1049 v súvislosti s ním by sme si mali uvedomiť, že všetky štandardy stanovené inými zákonmi ešte neboli plne dosiahnuté. Počuli sme už o Arhuskej, eh, Ahuskom dohovore, ako je tu aj dohovor Rady Európy o prístupe k informáciám, keď to definícia dokumentu alebo uplatňovanie eh, toho testu verejného záujmu na eh, výnimky je tam ešte čo dobiehať. E, hovorili sme napríklad o tých polnohospodárských dotáciách, ako dosiahnuť tú rovnováhu medzi e, právom e, na informácie a ochranou súkromia osoby. Naše nariadenie zatiaľ zaostáva za tou tzv. Open Data Revolution, pretože vlády teraz často používajú, zverejňujú pre verejnosť, zverejňujú pre verejnosť rôzne informácie, ktoré táto môže môže využiť na rôzne účely. Prečo teda napríklad nezverejní takéto informácie aj o štátnej pomoci v rámci, v rámci iniciatív transparentnosti v tejto oblasti? Takže ako to má byť e, s revíziou nariadenia 1049? E, toto by malo splňať tie minimálne štandardy. Pokiaľ ide o, o e, snahy zúžiť rozsah pôsobnosti, toto naozaj prekvapuje mnohých, mnohých odborníkov. Takže tie reformy sú naozaj na mieste tak, aby e, prístup e, k informáciám e, bol naozaj daní. Legislatívna transparentnosť je veľmi dôležitá. Prepačte, ak hovorím príliš rýchlo. A už sa aj blížim k záveru. Áno, jednak musíte hovať rýchlejšie a zároveň to musíte ukončiť. No už ako skobiť tieto dve veci? Je to naozaj zložité. takže to uzavriem. Len chcem povedať, že toto vypočutie dnes vraj sa teda skoro nemohlo konať. Toto je naozaj veľmi e, zaražajúce. To, že ľudia ako ja a ostatní panelisti sme predstaviteľmi občianskej spoločnosti, je naozaj dobré, aby sme tu mohli takto vystupovať, aby ste počuli naše názory. O toto nám ide a keď nemáme dostatočné informácie, tak toto možno nebude. Ďakujem much, Helen, Ďakujem pekne, Helena. Aj ja sa chcem eh, po, poďakovať pánovu Brauerovi, ktorý eh, skutočne bol jeden z mnohých, ktorý dostal ten prípad predsud, ale, eh, ale, ale neočakávali, že vlastne tá kauza sa vyvinie takýmto spôsobom. Mm. E, máme e, skutočne už e, ďalšiu judikatúru, o ktorú sa môžeme opierať a uvidíme, čo to prinesie. Teraz dáme slovo Cezaremu Onestinimu z Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. On je úradujúcim vedúcim divízie treba povedať, že toto je jedna z inštitúcií, ktorá vzýšla z Lisabonskej zmluvy, jedna z tých výrazných väčších inštitúcií, ktorá vzýšla e, e, z tejto novej zmluvy. A e, vieme, že treba posilniť transparentnosť a práve v tej oblasti zahraničných vzťahov Pán Onestini, ja predpokladám, že v tejto dobe vlastne tá, táto eh, oblasť eh, vlastne definuje eh, svoje pravidlá hry. Ďakujem pekne za pozvanie na naše podujatie. Chcem sa poďakovať predrečníkom, ktorí vlastne zasadili základné parametre našej diskusie. Ako viete, ESVČ je sa odvíja e, od Lisabonskej zmluvy a dodržiava nariadenie 1049 a samozrejme našu činnosť upravujú e, legislatívne akty, E, upravujú našu činnosť a sú tam aj zohľadnenie atribúty z nariadenia 1049. My e, e, týmto máme stanovenú, stanovený právny základ, takže vlastne tri mesiace od nášho vzniku teraz už finišujeme prácu na našich interných pravidlách, pričom ťažíme zo skúseností e, komisie, rady, ale ja sa pokúsim e, zameriavať e, konkrétne na dopad tohto nariadenia či v súvislostí na našu činnosť. Aké budú tie základné princípy tých pravidiel, ktoré čoskoro schválime? ten základný východiskový bod, a ako je to v prípade všetkých vykonávacích predpisov, je to, že ktokoľvek môže žiadať o prístup k dokumentu, či v rámci alebo mimo EÚ, a bez ohľadu na to, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu. Všetky dokumenty, e, ktoré má ESVČ, e, podliehajú e, týmto nárokom a režim utajovania platí tak, ako je zakotvený v nariadení 1049, s tým, že platia výnimky uvedené v nariadení 1049. My preberieme tieto výnimky aj do našich interných pravidiel samozrejme budeme e, konať v intenciách nariadenia 1049 aj v intenciách e, novely tohto nariadenia a na to budú reagovať promptne vykonávacie predpisy. Ak obdrží e SVČ žiadosť o dokument a vlastne to bude mať korene v tretej strane, tak potom budeme musieť e, e, zaviesť a uplatňovať jednoznačné pravidlá, aby sme mohli komunikovať s autorom, s e, pôvodcom, aby sme si objasnili, do akej miere sa uplatňujú výnimky alebo naopak nemôžu uplatniť výnimky. ESVČ bude mať koordinátora pre e, prístup k dokumentom. To je v súlade s odporúčaniami, ktoré zazneli z úst predrečníkov a e, tento koordinátor e, bude zodpovedný za to, aby tie pravidlá, ktoré teraz príjmame, boli dôsledne uplatňované v rámci celého ESVČ, aby boli dodržiavané termíny tak, ako budú zakotvené v príslušných pravidlách a existujúcej legislatíve. Domnievame sa, že e, e, dôležitou úlohou koordinátora ESVČ pre prístup k dokumentu e, k prístupu k dokumentom je skutočne zabezpečiť koordináciu medzi jednotlivými útvarmi našej služby a takisto uvedomujeme si, že tie dokumenty za nimi budú vlastne Eh, autori alebo pôvodcovia z viacerých iných eh, európskych inštitúcií. Tak ako povedal pán obmocman, eh, treba etablovať akúsi spoločnú kultúru, treba zaškolovať, treba robiť osvetu v rámci ESVČ, aby všetci si uvedomovali, ako to má fungovať, aby sme zaistili to, že všetci mm, vedia o tom, ako uplatňovať vykonávacie predpisy. Treba si uvedomiť, že e, pracovníci ESVČ e, budú pochádzať e, z rôzneho zázemia, z rôznych členských štátov aj inštitúcií a treba ujednotiť ich pohľad na túto otázku. Tie vykonávacie predpisy by mali byť schválené čoskoro samozrejme ešte sa doľaďuje ten právny jazyk ale jednou z prvých úloh e, bolo e, vlastne koncipovať tieto e, pravidlá. No a toto bude predložené už v najbližšej dobe vysokej predstaviteľke a potom sa podniknú ďalšie dôležité kroky v najbližších týždňoch. Ďakujem pekne. You, Ďakujem, pán Myslím si, že je opodstatnené očakávať od vás trošku e, aktívnejší prístup v porovnaní s komisiou alebo radou, ktorá, ktoré tak povediac, e, tak povediac e, trošku hamblivo a váhavo pristupovali k plneniu svojich povinností. Teraz by som chcela vyzvať Huberta Šlaševského, ktorý je riaditeľom riaditeľstva B, B, to znamená e, lepšia legislatívna činnosť. Ktorý, a on nám približí, a približí za e, Európsku komisiu jej pohľad na e, vnesenie väčšej miery transparentnosti do inštitúcií EÚ. Aké sú predpoklady otvoreného, nezávislého a efektívneho fungovania administratívy EÚ. Ďakujem pekne za pozvanie mojej osoby, aj keď musím povedať, že mm, som relatívnym nováčikom práve e, v predmetnej téme. E, po vypočutí si predrečníkov zdá sa, že inštitúcie majú akési zásady blokovať prístup občanov k k tvorbe zákonodárstva, e, jednoducho držať si dokumenty. A povedal tu aj pán, e, pán ombudsman a ďalší, že tie dinosaurie e, metódy pretrvávajú. Ja nespochybňujem, že sú takéto prejavy, ale ja teraz tu hovorím za Európsku komisiu a musím povedať, že tak ako bola prezentovaná situácia, tak e, nemôžem súhlasiť s, s tou prezentáciou tej situácie. Realita je trošku iná podľa mňa. Pani Jatenmaki hovorila o potrebe transparentnosti Eh, hovorila o tom, že to podporuje participáciu občianskej spoločnosti, podporuje tú dobrú správu vecí verejných. Veď to sú názory, s ktorými sa stotožňuje Európska komisia. My sme odhodlaní zabezpečiť otvorenú, nezávislú a efektívnu administratívu EÚ. To nie je niečo nové. Eh, to je zastrešené pojmom komunitárna metóda správy veci u EÚ. Ako to teda vyzerá v praxi? Už v 90. rokoch, začiatkom 90. rokov sme sa snažili toto presadzovať. Mohli by sme vymenovať celý rád iniciatív, medzi iným aj nariadenie 1049. A v minulých rokoch Európska komisia poskytla viacero dokumentov na svoj vlastný popút aj na základe žiadosti využívajúcej nariadenie 1049. E, Ak dovolíte niekoľko štatistických údajov, koľko bolo žiadostí, koľko dokumentov z e, koľkých dokumentov sa to týkalo. V roku 2001 dostali sme okolo 500 žiadostí. Minulý rok 6 tisíc, viac ako 6 tisíc. Viac ako 80 žiadostí e, e, je pozitívne riešených a asi 150 z nich e, skončia tak, že musí byť využitý opravný prostriedok adresovaný generálnemu tajomníkovi. Čiže systém funguje celkom dobre. Niektorí z, z tých, čo využili opravné prostriedky, mm, spochybňovali, e, mm, označovali veci ako e, označovali situáciu tak, že sú tam prieťahy a že e, ich žiadosť bola nedostatočne riešená. Ja vás chcem uistiť o tom, že keď je formulovaná e, požiadavka predlženia termínu na vyhovenie žiadosti. Vždy je to zdôvodnené, má to svoje opodstatnenie. Niekedy prevláda dojem, že o čo je rýchlejšie, o čo rýchlejšie je poskytnutá odpoveď, o to je to e, efektívnejšie a lepšie. A to je nesprávny názor. Niektoré odpovede vyžadujú analýzu a tak ako povedal pán ombudsman, máme dosť pracovníkov, ale, eh, ale eh, nikdy to nepostačuje skutočne na to, aby sme všetko zvládali eh, v, v, v plnej miere, ak hovoríme o takýchto žiadostiach. Nechcem sa vyhovárať na nedostatok pracovníkov, ale aj to je jedným z faktorov. No a čo sa týka toho žiadateľa, teda ktorý podáva žiadosť o sprístupnenie dokumentu, často ten žiadateľ e, nevníma tú skutočnosť, že do procesu za, sú zaangažované ďalšie in, zainteresované strany. E, povedzme, že tam vstupuje aspekt ochrany e, osobných dát, potom je tu potreba zohľadniť určite dôležité záujmy ďalších subjektov. A komisia je povinná e, so všetkou vážnosťou zohľadniť tieto skutočnosti. A niekedy e, skutočne je to z našej strany prehraný do boj a to nie je z titulu, že nesprístupníme, neotvoríme nejaký dokument, ale práve preto, že ho sprístupníme a otvoríme. E, Ja e, zodpovedám za aspekt transparentnosti len ostatné dva týždne a ja skutočne robím všetko preto, aby tie omeškania e, e, v reakcii alebo dokonca prieťahy boli obmedzené na minimum, ale apelujem na vás, že to, čo možno na prvý pohľad vyzerá veľmi jednoducho, často jednoducho, jednoducho nie je prístup k dokumentom je len jedným, jedným z parametrov transparentnosti ako iniciátor legislatívy Európska komisia čoraz častejšie zaangažuje e, občiansku spoločnosť do, do koncepcie politik, a to prostredníctvom konzultačného procesu, prostredníctvom pracovných seminárov, kde sú všetky zainteresované strany. Tým chceme e, zabezpečiť, aby verejnosť bola dostatočne informovaná, aby mala priestor na to, aby prezentovala svoj názor. Taktiež sa usilieme o to, aby informácie boli čoraz viac a viac dostupné prostredníctvom verejných databáz. A jeden z predrečníkov, ktorý vystupoval za úrad zodpovedajúci za publikáciu, to aj potvrdil. Uvedomujem si, že nemáme čas na to, aby sme toto rozpitvali do detajlov, a, avšak e, pokiaľ sa nemýlim, nemýlim vy, e, pán obmucman, ste upozornili na to, že nie všetky európske inštitúcie si uvedomujú, čo pre nich e, priniesla Lisabonská zmluva z hľadiska povinnosti sprístupňovať dokumenty za Európsku komisiu. Môžem potvrdiť, že si to uvedomujeme. Ďakujem, pán Flaševský. Teraz máme 10 minút na diskusiu. Poprosím, aby najprv vystúpil pán ombudsman, ale potom môžu vystúpiť aj ďalší samozrejme. Ďakujem. Ja som vzal na vedomie to, čo povedala pani Darbyšir. Je to zaujímavá téma, e, tá otázka judikatúry a k tomu, čo povedal pán Slaševský, chcem mu pogratulovať k tomu, že teraz e, e bol vymenovaný do funkcie pred dvoma týždňami. Držím mu veľa palca a prajem veľa úspechov vo funkcii. Ak môžem, e, chcel by som povedať jednu vec. E, v mojej úlohe nejako ombudsmana, možno pre e, E, externý, e, personal control ako mechanizmus, ale ako ombudsmana, e, ako dôležitý zdroj informácií pre rôzne inštitúcie vrátane vašej. Naozaj je pravda, že komisia je odhodla na najvyššej úrovni konať transparentne, aj to, aj, aj to naozaj výrazne e, deklaruje, ale potom, keď ideme nižšie v rámci, e, v rámci e, organizácie, tej, infra, <clears throat> tej, tej alebo štruktúry tejto organizácie, tak potom tam už to vyzerá inak. Tam už jednotliví úradníci e, sa boja e, konať nejako proaktívne a radšej, radšej sú opatrní e, než neopatrní. Takže ja nechcem nejakým spôsobom spochybňovať to, že e, komisia na najvyššej úrovni je odhodlaná e, byť transparentná, alebo aj na úrovni generálneho tajomníka, ktorý tiež bol v tejto otázke vždy veľmi, veľmi pozitívne nastavený, ale e, ide skôr o otázku toho, akým spôsobom vy budete vzdelávať svojich kolegov v tom, ako majú aplikovať e, tieto otázky, ktoré si vyžadujú isté, isté, isté informované rozhodnutie Nakoniec aj pán komisár Ševčovič eh, sa vyjadril verejne k prípadu ešte jeho predchodcu, kde bolo vlastne 15 eh, predlžení keď vlastne e, musel až parlament e, požiadať e, komisiu, aby zareagovala. Pán Ševčovič sám povedal, áno, mohlo to byť spravené aj lepšie, ale e, ale, ale väčšinou, v väčšine prípadov je to v poriadku, v tom s vami súhlasím a v tejto veci pána Ševčoviča chválim. A potom, pokiaľ ide o zamestnancov, mám preto pochopenie, naozaj, e, naozaj mám. Ja ako ombudsman to vnímam tak, že keď sa hovorí o nedostatku zdrojov, to nestačí ako nejaký dôvod, ktorý by fungoval pre občana samotného. Ja nemôžem povedať, e, občanovi, viete, e, ja mám zdrojov málo, málo zamestnancov, e, treba to vyriešiť nejakým iným spôsobom. Ja to nemôžem predsa občanovi povedať, viete, kolega je na dovolenke, e, takže bohužiaľ. A vidím, vidím z vašich gest, že aj vy so mnou súhlasíte. A potom posledné dve veci. Možno som trochu zle porozumel, čo ste povedali. Ak som to zle pochopil, tak sa ospravedlňujem. Ale ak naozaj je to tak, že komisia, keď pristupuje k prípadom, má takýto e, takýto e, prístup, teda buďme opatrní, pretože možno e, súd rozhodne inak. Ale súd by nemal byť hlavným faktorom pri rozhodovaní o aplikovaní nariadenia 1049. Ja viem, že máte právnu službu, ktorá vám poradí v prípade nejakých komplikovaných záležitostí a, a má vás aj chrániť. To je nakoniec jej úloha a zároveň vaša úloha je zase byť e, proaktívny a proaktívny to neznamená iba myslieť na súd. Samozrejme, ja som inštitúciálne trošku možno zaujatý, pretože keď e, človek pôjde sa obrátiť na súd, tak sa nikdy neobráti na ombudsmana, takže to je taký možno trošku môj záujem, ale ja sa s vedúcimi agentúr stretnem 1. E, júna do každej krajiny sa stretnem s riaditeľom agentúry a chcem im, e, chcem im vlastne práve e, toto zdôrazniť, aby tento, tento, tento signál bol vyslaný. Michael? Ja málo kedy inú inštitúciu obhajujem a vlastne, vlastne nie, pretože treba e, byť spravodlivý, iba takto dopracujeme úspechom Čas problému je ten, že naozaj potrebujeme viac zdrojov na to, aby sme naše demokratické povinnosti mohli splniť, ale ten negatívny názor na EÚ je tak silný, že politici nechcú dávať e, ďalšie zdroje inštitúciám, aby tie inštitúcie mohli vykonávať prácu, ktorú od nich e, požadujú. Takže stáva sa z toho taký, e, taká, taký, mm, taký zamotaný kruh. Jednoducho politický leadership na, na špici všetkých našich inštitúcií sa v prvom rade chce poistiť a chrániť. Je to si politici uvedomujú, takže treba vytvoriť celkom novú kultúru e, prístupu a zabezpečiť, že politici na vysokej úrovni všetkých inštitúcií naozaj jasne hovoria e, o tom, prečo potrebujeme viac finančných zdrojov na to, aby sme vykonávali tú prácu, ktorú po nás chcú aj mimovládky, aj novinári, aj občania, pretože sa to nikdy nezmení a budú trpieť e, občania. Helen? Ďakujem. Mám jeden možno návrh tu na pre pána e, Slaševského v novej funkcii teda aby ste nemysleli iba na prístup k dokumentom znútra, ale aj zvonku aby ste sa zamysleli nad tým, čo potrebujú občania vedieť, ak chcú mať e, prístup k dokumentom. Že počet e, žiadostí sa zvyšil z 5 na 6 tisíc je fajn, ale stále je to málo, keďže máme v Európe 500 miliónov ľudí. A hlavne viem, že väčšinu alebo veľa z tých žiadostí e, pripravujú, pripravuje pár mimovládok tu v Bruseli. Som nedávno, nedávno bol na workshope v Prahe, a povedala som im, skúste požiadať e, o niečo EÚ, ale častokrát sa stratili, išli na rôzne web stránky orgánov, rôznych inštitúcií, nevedeli nájsť tie informácie, keď aj sú niekde informácie, ako konať alebo ako podať tú žiadosť, častokrát je to iba v pár jazykoch, v angličtine alebo možno vo francúzštine a málo ktorá web stránka má 21 všetkých oficiálnych jazykov, kde by boli informácie o tom, ako podať takúto žiadosť. Takže sú isté um, základné kroky. Možno, možno generálny sekretariat to má, ale tie iné inštitúcie určite nie. Ale tam ľudia idú. Ľudia predsa nevedia, že existuje generálny sekretariat, e, nevedia, um, iba pôjdu možno na web stránku DG toho alebo oného a povedia si, aha, ok, nemajú informácie o mojom jazyku. Takže skúste sa na to pozrieť z tohto hľadiska e, zvonka. Ďakujem. Ešte otázka na pána Šlaševského. My v parlamente sme si všimli, že čoraz silnejšia potreba vedieť zo strany parlamentu a takisto aj zo strany občanov častokrát, na základe čoho komisia rokuje o medzinárodných dohodách. Ako dobre viete, pán Slaševský, máme viacero medzi inštitucionálnych eh, bojov, pokiaľ je o privilegovaný prístup parlamentu eh, k negociačnému mandátu, pokiaľ je napríklad o pristúpenie EÚ k, Európs- k, k dohovoru o ľudských právach, eh, týka sa rôznych rokovaní medzi EÚ a USA a tak ďalej. Čiže uvedomujete si, že tieto konflikty existujú a myslíte si, že v súčasnom svete môžete rozšíriť rozsah prístupu k informáciám pre občanov, pretože to sú veci, ktoré sa týkajú denného života, ich zodpovednosti a práv veľmi priamým spôsobom. Ďakujem, pokúsim sa stručne zareagovať na rôzne body, ktoré tu zazneli. Najprv zdroje, to je e, téma, ktorá sa opakuje. Plne súhlasím s tým tvrdením, že nie je možné hovoriť, e, používať tento nedostatok zdrojov ako istú výhovorku, ale je to pravda. Je to pravda a častokrát ju nedokážeme obísť. Čiže je to zložitá situácia, ako keď e, pani Darvišar zároveň mala e, rýchlo ukončiť svoj e, prejav a zároveň ešte mala toho veľa, čo chce povedať. Takže súhlasím, súhlasím s tým, že to nie je výhovorka dobrá. Ja som povedal aj za rozpočtové negociácie a za rôzne aspekty auditovania na komisii a my nikdy neakceptujeme, keď DG povie, nemohli sme to spraviť preto, lebo ale znamená to, že niekedy treba spraviť niektoré práce menej a tým, že budete takto škrtať, až sa dostanete e, do bodu, kde potom rušíte iné aktivity, ktoré sú tiež e, rovnako dôležité. Takže je to zložitá situácia, ale dobre e, nespadá možno do e, témy dnešného stretnutia. Veľmi vážne beriem to, čo ste povedali. Pokiaľ ide o to, že treba sa na to pozrieť z pohľadu občanov, to je nakoniec našim cieľom, takže určite je to jeden dôležitý prvok. Myslím si, že iniciatívy ako napríklad iniciatíva úradu publikácií by mali slúžiť na to, aby e, ten bod vstupu pre rôzne druhy informácií boli zjavnejšie, aby teda ľudia nemuseli e, na tej web stránke Európa to nejako zdlhavo hľadať, ale aby to rýchlo našli. Ďalší problém je, že na webe je tak veľa informácií, sú proste stovky alebo stá tisíce e, strán dokumentov, čiže to je ďalší problém. Chcete byť otvorení, dávate veľa informácií, ale čím viac ich je, tým ťažšie sa hľadajú. Pracujeme na tom, viem, že sa musíme zlepšiť. Ja používam jeden systém, keď trochu som eh, stratený v našich web stránkach, tak si to proste dám vyhľadať cez Google a zrazu to mám. Pokiaľ ide o jazyky, to je určite otázka rozpočtová. Je ťažko toto e, vyriešiť, ale čím e, e, čím viac sa snažíme proste tieto veci prioritizovať a uvidíme, čo sa podarí. Dôležitejšia možná otázka, alebo zložitejšia v každom prípade, je to, čo ste na konci povedali, teda odpoveď na toto sa nachádza v interinstitucionálnym eh, inštitucionálnych dohodách alebo dohode a tá pod eh, moje právomoci nespadá, takže nechcem sa k tomu vyjadrovať. Otázka, mohli by ste sa ešte vrátiť k tomu, že práva občana vedieť by sa eh, malo rozšíriť v oblastiach možno aj zahraničných vzťahov nakoniec, pretože globalizácia dáva občana do pozície, kde daný občan je zároveň možno členom aj verejnej alebo celosvetovej komunity a potrebuje vedieť, čo e, jeho zástupcovia robia v jeho mene pri negociáciách e, napríklad s inými krajinami, či už sa týka e, či sa to týka mm, nejakej ochrany alebo bezpečnosti potravín a tak ďalej. Čiže to je taký zahraničný rozmer možno tejto otázky. Myslíte aj na to? Ďakujem. Ako tu už e, zaznelo, pripravujeme tie vnútorné pravidlá, myslíme na to a snažíme sa vyvážiť, e, dobre vyvážiť jednotlivé e, potreby, ktoré navzájom sú v rozpore. Potom je tu otázka rozdielom medzi e, nariadením čo sa týka všetkých občanov a potom privilegovaného prístupu pre poslancov. To je dôležitý e, bod a pani vysoká predstaviteľka to aj spomína e, v diskusiách s parlamentom. Ona vždy povedala, že aj v tomto prechodnom období nesmieme sa vrácať z toho, čo už raz bolo dosiahnuté a povedala, že sa určite pozrie na konkrétne prípady a zabezpečí, aby tam nedochádzalo k nejakému vaku. To sú teda príklady toho, ktoré potvrdzujú, že v tejto veci je dobrá vôľa. Venujeme sa tomu. Myslím, že niektoré otázky súvisia so, so súčasnou diskusiou, ktorá myslím si momentálne prebieha e, medzi parlamentom a rádou, pokiaľ ide o medzi inštitucionálne dohody. Na to nie som odborníkom, ale bude to mať istý dopad aj pre nás. Viaceré dokumenty, s ktorými budeme pracovať, budeme s nimi pracovať na základe práve týchto pravidel. Takže myslíme na to, diskusie prebiehajú, je tu aj isté politické odhodlanie e, vyjadrené e, pani podpredsedničkou komisie teda takýmto spôsobom e, tieto veci implementovať. Dobre, čiže teraz bude predsedať Michael. Zatiaľ ďakujeme za doterajšie prezentácie. Ask... Ďakujem pekne. Poprosil by som pána Krcina a pána Hustingsa, pána Panarelu a pána Plaka, aby prišli uh, za mnou, aby usadli za predsednícky stôl a začneme s druhou časťou, respektíve s treťou časťou nášho panelu. starting immediately? Yeah, yeah, but it's not. Um, colleagues, welcome to the second session um, entitled Challenges in Takže, kolegyne, kolegovia, teraz začíname druhú časť uh, nášho vypočutia výzvy, pokiaľ ide o novelu, respektíve nahradenie nariadenia 1049 v kontexte Lisabonskej zmluvy. Uh, Máme tu e, teraz ďalšie kolo panelistov. Poprosím ostatných účastníkov, aby sa utišili. Prvým rečníkom je osoba dobre známa. V tomto výbore je to pani Deirdre Curtin z univerzity v Amsterdame ktorá e, pôsobí aj v Utrechte, a na Utrechtskej teda univerzite. V roku 2007 dostala Spinozovú cenu e, od vedeckej obce v Holandsku za oblasť výskumu v oblasti európskeho práva a správy veci verejných. A v roku 2008 dostala čestný doktorát Dublinskej univerzity. Takže Tigri ste veľkou priateľkou nášho výboru, ako aj otvorenosti. Nech sa páči 10 minút a rovnako ako, ako teda Heidi budem eh, prísny pokiaľ ide o rečnícky čas. Ďakujem pekne, pán predseda, za toto milé predstavenie. No keďže mám málo času, tak pôjdem rovno k meritu veci. Teším sa, že mám túto možnosť tu vystúpiť ako zástupca akademickej obce. Na mne je teraz, aby som v širšom ústavnom kontexte vnímala túto revíziu. Čo tým mám na mysli? Mám na mysli hlavne Lisabonskú zmluvu, ktorá má veľký význam v tejto oblasti. Ide o tri také aspekty. Stručne vám poviem, o čom budem hovoriť vo svojej prezentácii tieto tri aspekty, ktoré sú také dôležité z Lisabonskej zmluvy. Už poprvé, to je rozšírenie toho podľa pôsobnosti, aby sa to netýkalo len eh, tých uh, troch inštitúcií, ale aj rôznych iných orgánov a agentúr. Lisabonská zmluva už je v platnosti eh, bez ohľadu na to, či a kedy príde k eh, pozmeneniu nariadenia. Už teraz vzniká takáto povinnosť pre všetky inštitúcie, orgány a agentúry EÚ. A druhá vec, prečo je dôležitá Lisabonská zmluva. Je to preto, lebo otvorený proces rozhodovania je jedným zo základných princípov. To sa uvádza v článku 1 pokiaľ ide o túto fázu európskej integrácie, k tomu sa ešte vrátim. A ešte tretia vec, prečo Lisabonská zmluva je mimoriadne relevantná v tejto oblasti. Toto je dôraz na demokraciu ako súčasť teda že reprezentatívna demokracia je um, jedným zo základov integračného procesu. To je uvedené v zmluve v článku 10 Takže v tomto kontexte musíme všetko, o čom hovoríme, vnímať. Pred desiatimi rokmi bolo prijaté toto nariadenie, a tam e, boli trošku iné podmienky, trošku iný právny rámec a teraz sa mnohé z toho zmenilo. Takže stručne, no už e, to, čo máme na obrazovke, neprečítam, tuším ani ja. Pripravila som um, zo pár uh, takých priesvitek. No už prvá vec, ktorú chcem povedať, otvorenosť, princíp otvorenosti pokrýva dva aspekty a to Lisabonská zmluva veľmi jasne uvádza, teda prístup k dokumentom a účasť, e, tá participácia. A toto sú dva aspekty, ktoré spolu veľmi úzko súvisia. Otvorené rozhodovanie je občianské a politické právo naformulované v Lisabonskej zmluve. Demokratický princíp sa uvádza v článku 10. A to je teda ten zlatý štandard. Nemali by sme sa spoliehať na to nariadenie o prístupe k dokumentom, na to, aby sme dosiahli legislatívnu transparentnosť. Toto súvisí s dejinami EÚ. Teda vnímajme to v historickom kontexte, teda, že exekutívna moc, rada ministrov, niekdajšia legislatívna moc, ktorá príjmala legislatívne rozhodnutia, e, na základe diplomatického vyjednávania. Toto je ten kontext, ktorý musíme vnímať. Tie vzorce sa menia, to si musíme uvedomiť a hlavne v súvislosti s Lisabonskou zmluvou. Takže preto nie je až také prekvapujúce, že teraz napríklad e, súd vo svojom nedávnom rozsudku, e, pokiaľ ide o prístup k informáciám, uviedol, no už mrzí nás to rada, ale ide o úvodné štádium legislatívneho postupu a to znamená, že je možné uviesť aj názvy jednotlivých členských štátov. Takže v takejto situácii sa momentálne nachádzame. Pokiaľ ide o prípad Turko, tam súd, keď už spomíname takéto rôzne prípady, zdôraznil dôležitosť a transparentnosti pri príjmaní legislatívnych aktov. Ja som si všimla v tých ďalších prípadoch, čo prišli po prípade Turko, že je tu taká určitá tendencia na strane niektorých inštitúcií povedať, OK, legislatívna transparentnosť ako princíp v poriadku, ale pokiaľ ide o administratívu, tak tam je tá transparentnosť požadovaná nižšia. Tu treba dávať pozor, pretože ten dôvod, prečo vôbec máme prístup k dokumentom, máme takéto nariadenie, ide o to, aby teda administratíva fungovala transparentne, členské štáty, administratíva demokracia toto všetko sú pojmy, ktoré s tým veľmi úzko súvisia a so skladaním účtov, s so odpovedným vykonávaním funkcií. A taktiež generálny prokurátor, generálna prokurátorka v e, ďalšom prípade nedávnom uviedla hľadiska občianstva, demokracia a tak ďalej, že je dôležité, aby, aby e, bolo občanom všetko teda zdôvodnené. Takže máme Lisabonskú zmluvu, to je to východisko, ktoré som si ja zvolila. A v tejto zmluve sa zdôrazňuje princíp zastupiteľskej demokracie. V kontexte EÚ sa nachádzame v určitej fáze transformácie, prechodu v tomto kontexte. Áno, nechcem tu hovoriť, že máme nejaký obrovský demokratický deficit, hoci takýto existuje a zastupiteľská demokracia v EÚ nie je rovnaká ako v členských štátoch. Máme Európsky parlament, naďalej fungujú Európsk, eh, národné parlamenty, ale nemáme eh, taký systém zastupiteľskej demokracie v tom zmysle, že by eh, mohla, mohol parlament rozpustiť vládu na európskej úrovni. Toto na európskej úrovni nemáme. Takže potrebujeme princíp otvorenosti možno ešte viac na európskej úrovni než na tej národnej. v dôsledku tej fázy, v ktorej sa nachádzame, pokiaľ ide o proces demokratizácie EÚ. Otvorenosť e, nenahrádza systém zastupiteľskej demokracie, to je snáď zrejme, takže proste nechápte tie veci ako alternatívy, ale chápte ich ako veci, ktoré sa navzájom doplňajú a podporujú. Otvorenosť sa týka teda ako legislatívy, tak aj výkonu administratívy, prístup k dokumentom nemôžeme vnímať ako nejaké osobné právo alebo ako na nejakú otázku náležitého postupu vo vzťahu k administratíve. Vnímajme to prosím ako kolektívne základné právo pre všetkých občanov a nie je potrebné nič nejako odôvodňovať. Nie ide o súčasť demokratického tiežstva. To som tuším už celé vybavila. Koľko času mi prosím ešte zostáva? Dobre, toto som tiež pokryla. Takže by som to zvoraznila ešte dve veci. Poprvé, naše vonkajšie vzťahy. Pretože tu treba hovoriť jasne princíp e, otvorenosti e, sa tu často nápada, že tieto e, vonkajšie vzťahy sú o verejnej bezpečnosti, zahraničných vzťahov, takže tam by to nemalo platiť. Týmto teda mnohí argumentujú, ale ja osobne sa znova vrátim k základným princípom, článok 1 zmluvy o EÚ a mm, vonkajšie vzťahy, teda bezpečnostná a zahraničná politika, ako aj výkon Eh, tej právomoci spoločenstva v oblasti vonkajších vzťahov. Toto všetko spadá pod princíp otvorenosti. Niektoré medzinárodné dohody obsahujú eh, pravidlá všeobecné uplatňovania, ktoré budú záväzné pre občanov EÚ. Dobrým príkladom je napríklad dohoda z USA. Pokiaľ ide o PNR, ochranu osobných údajov, toto podľa mňa je dobrý príklad. Potom otázka toho, či platia výnimky na zahraničné vzťahy a verejnú bezpečnosť. V rámci revízneho postupu, pokiaľ ide o nariadenie, si musíme uvedomiť, že by sme mali dosiahnuť takú určitú rovnováhu medzi zvaňovaním dokumentov a ochranou verejného záujmu. To je také určité sprísnenie existujúcej výnimky inými slovami. A ešte na záver. Nebudem toto už opakovať, radšej sa zameriam na posledný bod, e, ktorý tu už ráno čiastočne odznel a podľa mňa je kľúčový. Ide o ten režim utajenia dokumentov. O tom sa podľa mňa skutočne nehovorilo posiaľ. A ešte stále je tu taká určitá tendencia, a tiež to asi vyplýva z minulosti, že mnohé nástroje, mnohé inštitúcie, pardon, to vnímajú ako e, nejakú vec, ktorá podlieha interným predpisom, o čom teda môžu znúť oni sami. A musíme dospieť do takej fázy, kedy by mať naozaj horizontálny prístup, uplatňovali na všetky inštitúcie, všetky agentúry, všetky orgány. A ja by som povedala, že to by malo byť e, pravidlo na rovnakej úrovni ako legislatívny prístup k dokumentom. Európsky parlament, vy máte takéto určité e, pravidlá, ale nebolo to strašne prediskutované. Musíme urobiť naozaj široký, širokú diskusiu so zapojením Európskeho parlamentu, zrejme paralelne s diskusiou o prístupe k dokumentom. A iba takto sa nám vôbec môže podariť zabezpečiť, aby ten režim utajenia nebol nejakým spôsobom v rozpore s ustanoveniami o prístupe k dokumentom. A ja si myslím, že v tejto oblasti Eh, súd áno, môže byť nápomocný, ale ako taký to nevyrieši. Môže postúpať od prípadu k prípadu, eh, môže pre tie všeobecnejšie rozhodnutia, ale nie je to na súde. Myslím si, že eh, legislatívci by sú tu teraz na ťahu vo verejnej konzultácii, vychádzajúc z toho, čo je v Lisabonskej zmluve a čo vyplýva z judikatúry súdneho dvora. Pokiaľ ide o legislatívcov, teda rád vládu a parlament, rovnako ako komisiu, s právom iniciatívy. Myslím si, že teraz sú na ťahu oni. Ďakujem. Thank you very much, Professor Curtin. Um, I'm... Ďakujem pekne, pani profesorka. Ja teraz stručne predstavím osobu, ktorá je už známa mnohým v EP, je to pán Hustings, eh, ktorý je dozorným úradníkom pre ochranu údajov. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa teším, že e, ma takto pravidelne zapájate do e, diskusí o revízii nariadenia o verejnom prístupe a ja sa teda teším pretože si myslím, že toto potvrdzuje ten názor, že transparentnosť vlády a ochrana údajov veľmi úzko súvisia. Transparentnosť, súkromie a ochrana údajov sú zakotvené v charte e, základných práv, odrážajú sa aj v Lisabonskej zmluve. Sú to teda ustanovenia, ktoré majú všeobecné uplatnenie. Myslím si, že je automatické, že e, tieto práva sú veľmi dôležité pre spoločnosť. Ich význam neustále narastá vzhľadom na to, že tu máme tzv. informačnú spoločnosť. A v tomto kontekste e, také sebaúčenie z informačného hľadiska e, skrátka zasahuje nad rámec kontroly vlastných údajov. Týka sa to aj možnosti príjmať e, informované rozhodnutia vo veciach, ktoré súvisia e, so životom jednotlivca. Teda toto e, implikuje transparentnosť ako vo vládnom sektore, tak aj v súkromnom sektore. Občania teda musia mať nárok na dve veci. Vládu, ktorá je otvorená a zodpovedná a na vládu, ktorá zároveň zabezpečí náležité nakladanie s osobnými údajmi a niekedy sa zdá, že to sú dve veci, ktoré e, sa nedajú zlúčiť, ale ja tvrdím, že dobre fungujú spoločne, že sa doplňajú a teda hm, každá vláda by mala byť eh, schopná dostať obom, obom požiadavkám. Ja chcem e, zdôrazniť to, že úloha ochrany a ochrany údajov e, nie je v rozpore s prístupom k informáciám v prípade, že sa tieto týkajú nejakých osobných údajov. E, pravidlá e, ochrany údajov vôbec nemajú e, za cieľ znižovať transparentnosť, pretože toto by e, zároveň podkopávalo aj dôveryhodnosť ochrany údajov ako takej. Takže ochranu údajov a ochranu súkromia prosím, prosím nevnímajte v nejakom antagonistickom kontexte. Áno, je tu samozrejme mnoho osobných informácií, ktorých zverejnenie by nebolo, eh, nebolo OK, keby sa to nedialo s, so súhlasom príslušnej osoby, napríklad lekárske údaje. Ale ak sú to nejaké čisto profesionálne informácie týka sa určitej osoby, tieto je možné zverejniť aj bez osobného súhlasu. My sme sa to tak aj malo robiť, pokiaľ sa zabezpečí, že legitímny záujem eh, danej osoby nie je nejakým spôsobom poškodený. Tým sa dostávam k slavnému prípadu Bavarian Lager eh, na súdnom dvore a tam teda boli z, eh, zo zápisnice, zo zasnutia komisie vyčiernené mená obchodných zástupcov. No a týchto 5 mien, e, teda ich zverejnenie, vraj nie je v súlade so, e, s so údajmi, s, so, s na ochranu osobných údajov. Takže Takéto informácie sa môžu, vychádzať z tohto rozsudku, zverejňovať iba vtedy, ak je tu súhlas danej osoby. Ja osobne si myslím, že verejné zverejnenie mohlo byť v súhode s ústavným na ochranu údajov, keby komisia bola, zaujala iný prístup, keby bola tie, tie mená tam naozaj uviedla. Vyjavenie týchto piatich mien by bolo bývalo možné, keby komisia bola prijala tzv. proaktívny prístup a pán ombudsman dnes presne hovoril o dôležitosti tohto proaktívneho prístupu. Čo to teda znamená? A vyžadujú to ústavne ochrane údajov, aby o, e, teda o, e, osoby, osoby o, e, aby s nimi bolo vyjasnené e, z, v úvode, aké údaje budú, zdôve, e, budú zverejňované. Pripravujeme e, teraz, respektíve pripravili sme dokument, v ktorom hovoríme o tom, v ktorých prípadoch je zverejnené údajov, osobných údajov opodstatnené. Musí to byť samozrejme vždy realizované e, s informovanosťou, s plnou informovanosťou e, dotknutých osôb o svojich právach. Osoby, ktoré chcú získať e, tieto informácie, osoby, ktoré sa informácie týkajú, ako aj záujmy európskych inštitúcií musia byť pritom zohľadnené. Tak toto celé bude fungovať efektívnejšie a už sa tu často hovorilo, že je tu problém e, s personálom, ale ja si myslím, že takýto proaktívny prístup by práve znížil, znížil byrokratickú e, záťaž a nemuselo by dochádzať k prípadom porovnateľným s Bavarian Lager. Takže my v našom dokumente, ktorý sme prijali presne, vyzývame k takémuto proaktívnemu e, prístupu. A toto by teda vlastne pomohlo nastoliť takú rovnováhu medzi tými rôznymi záujmami, o ktoré tu ide. Konštruktívna spolupráca, e, výmena mm, osvedčených postupov a tak ďalej. Pre revíziu tohto nariadenia je veľmi dôležité to, že súčasný právny rámec neposkytuje e, dostatočnú úpravu, pokiaľ ide o také situácie, kde by malo dôjsť k zverejneniu vychádzajúc e, z záujmov osôb e, do daného prípadu zapojený. Je tu zlá informovanosť na strane inštitúcií o tejto oblasti. Takže podľa nás, aby tu bola právna istota, právny rámec je potrebné pozmeniť a Európsky parlament do toho nariadenia presne e, svojim pozmeňovacím návrhom e, z marca 2009 e, túto oblasť posilnila. Toto sa teda objavilo aj v maji minulého roka a znova v správe vášho výboru. Tento pozmeňovací návrh, o ktorom hovorím, je takým určitým takou takúto príručkou toho, e, ktorá objasňuje, čo robiť v prípade, ak sa vyjavené informácie týkajú výlučne profesionálnych aktivít danej osoby, ak sa týkajú e, nejakej verejnej osoby, ktorá ako takáto verejná osoba koná, alebo ak tieto údaje už boli zverejnené so súhlasom danej osoby. Takže plne podporujeme pozmeňovacie návrhy, ktoré parlament prijal. A pevne veríme, že tento výbor a parlament všeobecnosti e, naďalej budú pokračovať e, týmto načatým smerom. Pokiaľ ide o návrh komisie, aby nariadenie 1049 bolo v súlade s Lisabonskou zmluvou, je tu právna potreba takej všeobecnej revízie respektíve táto sa možno, táto sa možno z, zníži, ale je tu, ako morálna, tak aj politická nevyhnutnosť posilniť súčasný rámec, hlavne pokiaľ ide o zosúladenie pravidiel verejného prístupu a pravidiel na ochranu osobných údajov. Takže ešte raz, naša podpora eh, na adresu parlamentu, naše služby vám samozrejme budú naďalej k dispozícii. Eh, ak budete potrebovať nejakú konzultáciu o vašich pozmeňovacích návrhoch, návrhov, prosím, obráte sa na nás, ak to bude potrebné. Ďakujem. Uh, from... Ja teraz sa trošku odkloním od programu a e, využijem e, niekoľko minút ku koncu dnešného zasadnutia e, ktoré tam máme ako rezervu. Pýtam sa, či v tejto chvíli má niekto otázku pre rečníkov. E, zrejme rečníci boli tak vynikajúci, že nie, neotvorili žiadny priestor na otázky. E, pani Hautala, pán Hastings, vy ste urobili niekoľko zaujímavých návrhov ohľadom toho, ako by sa mala odvíjať tá revízia toho nariadenia. Možno aj pani Curtin, aj e, ombudsman by sa mohli e, vyjadriť k tomu, čo teraz načrtnem. Európsky parlament si musí nejako vytýčiť e, vytýčiť cestu, ktorou sa, ktorou sa chce uberať v tejto oblasti. Takže máme vlastne také dva návrhy E, takže e, boli oslovené tri osoby, traja rečníci, aby zareagovali. Takže začneme pani, pani Curtin, že ako, ak, ak, čiže ide o revíziu uh, uh, legislatívneho okruhu z roku 2008, máme nový návrh komisie. Aký postoj by k tomu mal zaurať, zaujať Európsky parlament? Myslím si, že tá, tá aktuálna uh, tá najaktuálnejšia vec, to znamená e, to, to čo predložila komisia, e, to je e, vlastne len pretlmočenie toho, čo je zakotvené v Lisabonskej zmluvi. Ale treba si uvedomiť, že máme zdroj výkladu či v judikatúre, či v, v samotnej Lisabonskej zmluve alebo v charte jednoducho to všetko vysiela signály, že musí sa prepracovať to nariadenie. Všetko ostatné eh, je viac menej nepodstatné, pretože zásadné je to, že je tu diktát Lisabonskej zmluvy. Eh, ja môj názor je nasledovný. Nie je to eh, buď alebo, ale jedno aj druhé. Uh, E, samozrejme je e, dôležité e, zamyslieť sa nad, roz, nad rozšírením rozsahu pôsobnosti, to je na mieste, ale ja si myslím, že treba urobiť revíziu legislatívneho návrhu z roku 2008, ale zároveň aj uplatniť to, čo načrtla komisia vo svojom nedávnom návrhu. Pán ombudsman hovorí, myslím si, že ten nedávny návrh komisie je to, čo som nedávno formuloval a predložil kolégiu eh, komisárov EÚ. Treba explicitne eh, formulovať, že všetky európske inštitúcie, agentúry podliehajú eh, úpravám nariadenia 1049 aby nevznikali zbytočné odklady vyhovenia žiadostiam občanov a súhlasím s predrečníkom, že tu nie je voľba, či sa máme uberať jednou alebo druhou cestou, ale v podstate obe línie by mali byť presadzované. Toto aj načrtol e, Európsky parlament vo svojich uzneseniach a ja som v tomto výbore e, naznačil viackrát, že treba zohľadňovať e, existujúcu judikatúru pri dôkladnom revidovaní nariadenia 1049. E, je jasné, že nariadenie 1049 má bezprostredný dopad na všetky orgány inštitúcie agentúrie EÚ. Teraz dáme slovo Valerovi e, Plakovi, ktorý je zo súdneho dvora, Európskeho súdneho dvora. On je právnym poradcom súdneho dvora a témou jeho príspevku je transparentnosť a e, nelegislatívna činnosť alebo mimolegislatívna činnosť. Ďakujem za slovo. Ja som viac menej nemal na výber tému. Uh, že čom, ako, ako by mala znieť hlavička mojej prednášky. V podstate to mi bolo povedané. Jediné, čo som mal na výber, je jazyk, v ktorom budem vystupovať. E, ja by som vám teda chcel preblížiť špecifický e, právny režim e, v prípade e, zabezpečenia prístupu k dokumentom, ktoré sú súčasťou zákonodvárnej tvorby. E, článok 15.3 e, zmluvy o fungovaní EÚ o tomto hovorí a dokonca ešte pred Lisabonskou zmluvou bol článok 255 E, zmluvy o založení EÚ. No a to upravovalo, že e, súdny dvor má určité povinnosti v tejto oblasti, ale e, Lisabonská zmluva len opakuje to, že súdny dvor v rámci svojej justičnej aktivity požíva určité osobité postavenie v súvislosti s uplatňovaním zásad poskytovania dokumentov. A je zrejme, že treba E, treba prepracovať e, nariadenie 1049. Inými slovami, prístup k dokumentom, ktoré sú predmetom legislatívneho procesu, to v, prípade súdneho dvora podlieha predovšetkým diktatu personálneho poriadku a, tri, e, a podlieha to tým trom, trom jurisdikciám, ktoré sú príslušné v prípade Európskeho súdneho dvora. Čiže e, právo e, prístupu k dokumentom e, sa vzťahuje na strany súdneho konania. Oni majú prístup k dokumentom za účelom rozhodnutia ktorého sa týka súdne konanie, sú tam dve obmedzenia, e, to znamená e, režim utajenia e, príjmaných rozhodnutí a potom je to výnimka, ktoré sa vzťahuje na osobné údaje. Tajné alebo utajované dokumenty Eh, ktoré nie sú k dispozícii stranám eh, sporu, sú jasne vymedzené. Ak teraz sa máme vyjadriť otázke eh, sprístupnenia dokumentov verejnosti, tak Procesné pravidlá hovoria, že všetky dotknuté strany môžu sa obrátiť na register dokumentov, nie na dokumenty ako také verejnosť má prístup k e, súdnym rozsudkom, ktoré sú vydávané majú prístup do e, registra judikatúry. To sú veci priamo prístupné v širokej verejnosti. Ale ak hovoríme o o zásadách o doložke e, e, o doložke utajovania e, dokumentov. možno udeliť určité, určité mimoriadne povolanie, ale túto právomoc má vlastne predseda súdu. a podlieha to určitým podmienkam, napríklad ak tretia strana podrobne zdôvodní svoju žiadosť o sprístupnenie dokumentov. A predseda súdu predtým, než urobí rozhodnutie, tak musí si vypočuť názory zainteresovaných strán sporu k tejto požiadavke. Čiže to už je trošku eh, mimo rámca toho, čo chápeme ako sprístupovanie dokumentov verejnosti. Aby sme to správne chápali, nie všetky dokumenty, ktoré súvisia s právnym prípadom, eh, spadajú do eh, rámca množiny dokumentov, ku ktorým môže mať verejnosť bezprostredný prístup. V roku 2010 Švédsko žalovalo komisiu v súvislosti so súdnym rozhodnutím, že e, súd nepodláha e, povinnosti transparentného konania. To však neznamená, že občania nemôžu mať prístup k dokumentom, ak rovnaká e, žiadosť je podaná aj na iné e, európske inštitúcie. V zmysle nariadenia 1049 e, právne stanoviská sú súčasťou právneho konania a pokiaľ takéto stanoviská sú adresované iným subjektom, ako sú súdy, tak potom e, takéto rozhodnutia spadajú do množiny tých dokumentov. Čiže žiadosť o sprístupnenie dokumentov e, posielaných inštitúciám iným ako súdom e, si vyžaduje iný postup ako než ten, ktorý je zakotvený v nariadení 1049. Teda možno aj uplatniť výnimky, e, e, ktoré idú nad rámec toho, čo je uvedené v ustanovení 4.1 nariadenia 1049 e, súdny dvor presadzuje princíp, princíp rovnoprávneho prístupu k náležitostiam súdneho konania a je vždy možné v prípadoch, ktoré by spadali eh, pod rozsah pôsobnosti nariadenia, aby aby e, sa skutočne e, uplatnili určité obmedzenia na dokumenty, ktorým sa pracuje počas aktívneho, aktívneho súdneho procesu. Avšak po uzavretí súdneho procesu ten režim sa môže meniť za predpokladu, že to nebude na újmu niektorej zo zúčastnených strán. Nedávno e, sa rada obratila na súdny dvor e, v súvislosti so žiadosťou o sprístupnenie dokumentov zo strany tretich strán a ide, išlo o súdne stanoviska v predbežnom konaní a e, s súd e, e, dospel k názoru, že konanie e, bolo ukončené a preto nie je dôvodu predpokladať, že by mohlo dôjsť k porušeniu práv osôb, ktorých sa tieto dokumenty týkali. Toľko v kocke. Ak máte niekto otázku, veľmi rád je zodpoviem. Ďakujem. Ďakujem všetkým účastníkom za to, že sa zmestili do toho časového limitu, hoci téma je široká. A teraz poprosím zastupcu Európskej investičnej banky, pána Parnelu, pána Relu, pardon. On sa venuje téme dobrého využívania verejných finančných prostriedkov, takže nech sa páči, pán Panarelo. Thank you, Chairman. Um, I'll try to stick to the 10 minutes rule as well. Um, Ďakujem. Skúsim to stihnúť. Teší ma, že môžem eh, hovoriť o našej eh, skúsenosti, pokiaľ ide o poskytovanie eh, informácií verejnosti. Začali sme s týmto v roku 2007, kedy boli prijaté prvé pravidla v tejto veci v Európskej investičnej banke. A v tom čase e, prístup dokumentom EIB bol relatívne obmedzený. Potom e, vstúpil do platnosti, e, vstúpil do, do platnosti nariadenia 1049. V roku 2002 sme potom teda prehodnotili naše pravidlá E, keďže e, aj tie inštitúcie, ktoré nespadali povinne pod toto nariadenie, mali možnosť dobrovoľne takéto pravidla e, prijať. Odvtedy naša politika poskytovania informácií bola ešte trikrát prehodnotená v roku 2006, 7 aj 10. A teraz máme tzv. transparentnú alebo politiku transparentnosti skôr. Tieto revízie išli formou verejnej e, konzultácie s výjimkou 2007 a e, zohľadnili sme všetky e, zmeny v legislatívnej situácii, najmä pokiaľ ide o vzťah s Arhuským dohovorom a teda ako sa uplatňuje tento dohovor na verejné orgány. Nariadenie 1049 sa týka EIB iba pri vykonávaní administratívnych Eh, úloh, ale naša politika transparentnosti zachádza ešte ďalej a vlastne vychádzame z všeobecného princípu nariadenia 1049. Čo to znamená v praxi? Do veľkej miery vlastne sú naše pravidla zhodné s nariadením 1049. Politika transparentnosti EIB teda vychádza z prezumpcie zverejnenia, čiže všetky informácie, ktoré má banka k dispozícii, v zásade spadajú pod e, zverejnenie, pokiaľ nie je na to nejaký dôvod, aby neboli zverejnené. Sme finančná inštitúcia, teda musíme zachovávať e, dôveru svojich e, klientov, spolufinančníkov aj investorov a preto potrebujeme prístup, ktorý je z obchodného hľadiska citlivý, aby teda neboli nejaké obavy, pokiaľ ide o nakladanie s dôvernými informáciami, ktoré tieto, tieto, tieto strany nám poskytujú, pretože to by e, nám neumožňovalo vykonávať našu prácu dobre. Čiže takéto žiadosti zametneme, pokiaľ by e, zverejnenie informácií e, podkopávalo osobné e, údaje alebo obchodné údaje alebo iné e, postupy. Čo sú vlastne tie isté výnimky, ktoré sú tu uvedené aj v nariadení 1049? EIB ale e, nikdy nezakazuje iným stranám zverejne informácie o ich vzťahoch e, z EIB, dokonca s tým ani vopred nemusíme súhlasiť. Či už ide o občanov alebo iné subjekty, všetci majú právo na včasné poskytnutie informácií zo strany e, banky, pričom banka pritom nikoho nediskriminuje ani nedáva nejaký privilegovaný prístup. A aby to všetko dobre e, fungovalo, vytvorili sme aj e, mechanizmus sťažnosti, ktorý je jednoduchý Stačí proste poslať e-mail generálnemu riaditeľovi a sú tam e, uvernené rôzne spôsoby riešenia sporov. E, môže to dokonca viesť až k podaniu ťažnosti e, ombudsmanovi. V každom prípade vždy to možné je, že samozrejme možné riešiť aj na súdnom dvore. Je to mechanizmus, ktorý bol pôvodne obmedzený iba na fyzické osoby alebo právne osoby s pobytom alebo sídlom e, v EÚ. Ale keďže EIB funguje mimo územia EÚ a keďže chce pokryť e, možnosť aj občanov iných krajín ako krajiny EÚ, aby pristúpili alebo mali prístup našim informáciám, tak sme vlastne podpísali dobrovoľné dohody alebo memorandum o porozumení s ombudsmanom, dali sme mu úlohu, aby e, mohol reagovať na sťažnosti aj občanov iných e, e, krajín ako členských štátov EÚ, alebo teda aj firiem so sídlom v iných krajinách, takže sme to takto e, komplexne pokryli. Sme nový orgán a teda chceme dosiahnuť čo možno najvyššiu mieru transparentnosti v našich aktivitách Konec koncov je to aj súčasť našej, našej misie pracovať na cieľoch EÚ. V tomto zmysle takisto EIB chce e, každé 3 roky revidovať svoju politiku transparentnosti, aby mohla držať krok s prípadným e, novým vývojom v priemysle alebo v sektore. Stále e, sledujeme novú dobrú prax v našom sektore a reagujeme na ňu. E, nakoniec máme dobrý dialog aj s Európskym parlamentom, najmä s výbormi Kokobu, e, Ekon a Buč. E, už 10 rokov títo ľudia monitorujú náš pokrok vo viacerých oblastiach. Minulý týždeň v Štátburgu sa hlasovalo o uznesení e, k správe pána Kuteša. To je najnovší príklad takéto spolupráce. E, čiže vďaka tomu sme dosiahli tento pokrok a môžeme povedať, že teraz je EIB inštitúcia, ktorá, ktorá slúži našim občanom. Ďakujem. Uh, Ďakujem za vaše vystúpenie. Ďakujem, že ste sa zmestili do desiatich minút. Teraz som pred úlohou zvládnuť všetko v časovom strese. To znamená, mám povymieňať panelistov, ale tí existujúci panelisti zároveň by mali byť k dispozícii ešte na ďalšie otázky, takže e, riešenie mi práve bolo ponúknuté, takže pokiaľ máte otázky na terajších panelistov, prosím, aby ste sa ozvali, potom ich uvoľníme a nastúpia tu e, ďalší, ďalšia sada e, odborníkov. Sú nejaké otázky? Áno. Ja mám otázku e, osoby, ktorá tu zastupuje chápe a v podstate mohli by ste nám vysvetliť, ako vy chápete e, e, e, text Lisabonskej zmluvy. Táto otázka sa vzťahuje na aj zástupcu súdneho dvora. Čo sa týka posledného rečníka, celkom som nepochopila, ako chcete uplatňovať pri, príslušné ustanovenie. Vy ste tvrdili, že vaše zásady transparentnosti idú na, nad rámec. Aké máte na mysli ustanovenie? čiže administratívna úloha, ktorá je zakotvená v článku 15 zmluvy, kde sa hovorí, že nariadenie sa vzťahuje na EIB, na e, súdny zor, e, keď sa to, ak sa to týka ich e, administratívnych úloh. Nám to nie je jasné. Nám to e, predstavuje mimovládne organizácie. Mohli by ste nám k tomu dať výklad. Čo sa týka EIB, vy ste konštatovali, že vaše interné zásady transparentnosti idú nad rámec e, toho článku 15, no ale e, pravda je taká, že keď sa na vás obrátime, tak vždy zareagujete spôsobom, že sa na vás vzťahuje nariadenie len v tom obmedzenom zmysle. Ďakujem za tú otázku. Ako ste už konštatovali v vašej prezentácii, ak uplatňujú z povinnosti vyplývajúce z nariadenia, tak nemožno obviňovať ich za to, že tak konajú, ale za to, že to nariadenie je tak formulované. Ale vy ste právnička a ako právničke ste to aj veľmi šikovne formulovali. Takže nech sa páči, eh, dvaja oslovení a zareagujte. Čo sa týka administratívnych úloh, čo to znamená, to e, e, sú e, zadania, ktoré sú vo fáze rozpracovanosti. Takto my chápeme, taký je náš výklad článku 15 a pojmu, pojmu administratívne úlohy alebo zadania No musím e, trošku namietať, som až prekvapený, keď hovoríte, že odmietame všetky žiadosti. E, e predsedajúci e, zrušil e, túto časť diskusie. E, prosím, aby zareagoval zástupca súdneho dvora. My sa zaoberáme detailným výkladom e, tohto pojmu e, e, pri rozpracovaní vnútorných pravidiel. Nemôžem prejudikovať, ako to skončí, ako to bude vyzerať v definitívnej podobe administratívne úlohy alebo funkcie sa vzťahujú na všetky personálne otázky týkajúce sa eh, uplatňovania finančného eh, nariadenia EÚ na našu činnosť ďalej. Sú tu otázky, ako je verejné zaobstarávanie. To je jeden príklad eh, administratívneho konania alebo zadania a toto sú e, e, formáty, ktoré si vyžadujú e, špecifickú formu ochrany. Ale áno, chápeme, to, čo ste povedali, je bez újmy tomu definitívnemu výkladu. Pán ombudsman, máte slovo. Ja by som rád vyzdvihol tri aspekty ten prvý e, e, sa týka toho, čo povedal pán Hastings ohľadom proaktívneho prístupu. Domnievame sa, že toto je alfa a omegou toho nariadenia, pokiaľ ja to nariadenie e, správne chápem. Čiže inštitúcie by mali vopred si premyslieť, teda už keď sa zamýšľajú nad dokumentami, keď ich vyhotovujú, musia už e, sa pripraviť na to, že niekto by si mohol vyžiadať tie dokumenty e, a e, musia mať inštitúcie jasno v tom, ako budú reagovať sekretariát komisie si to uvedomuje E, tak ako bolo povedané a treba povedať, že na, na úrovni DG generálnych riaditeľstiev akoby e, to ešte nepochopili. E, čo sa týka súdneho dvora, my domnievame sa, že súdny dvor poskytol veľmi dôležité usmernenie ohľadom konkrétneho výkladu mnohých ustanovení, ktoré sa tu uvádzali e, e, aj e, medzi iným aj otázky prístup, sprístupnenia dokumentov na úrovni členských štátov. Presvedčili sme sa o tom v prípade Švedska a ďalších. Čo sa týka EIB, za pre, predsedania EIB došlo k veľkej transformácii EIB predtým sa akoby stávala na zadné e, a nebola veľmi prístupná žiadosti, ale za nového riaditeľa to vyzerá úplne inak. E, otvárajú sa e, smerom k občanom a musím povedať, že aj môj vzťah z EIB je vynikajúci a ehm, prosím, aby ste dali aj do zápisu dnesnej schôdze, že e, v tejto otázke EIB má príkladné konanie. Ak nie sú ďalšie otázky, tak poprosím, aby sa vymenili panelisti, to sú zástupcovia Frontexu, Europolu a Európskej environmentálnej agentúry a samozrejme chcem sa poďakovať odchádzajúcim panelistom za ich vystúpenie. Ďakujem. This is the final session on transparency in the... Posledná e, časť transparentnosti v agentúrach EÚ. Máme tu zastupcov Frontexu, Europolu aj EEA. Ako prvý vystúpi zastupca Frontexu Sakari Voransola. Dobre viete, že Angličania vyslovujú cudzie mená vždy zle a ja nie som žiadna výnimka. Almost correct. Vuoren Sola is the... Volám sa Vuoren Sola. Ale tá výslovnosť nebola až taká zlá. Budem stručný, ale chcem na úvod niečo povedať o Frontexe, pretože možno niektorí z vás ani nevedia, čo to Frontex je. Je to agentúra EÚ a jej úlohou je koordinovať a facilitovať príslušné orgány členských štátov v oblasti kontroly hraníc, aby dobre vykonávali svoju prácu. To je jeden z výsledkov eh, šengenského AKI alebo šengenskej spolupráce. Znamená to, že vonkajšie hranice EÚ by mali mať eh, podobne vysokú mieru kontroly. A Frontex vlastne toto chce dosiahnuť a preto koordinuje spoločné aktivity členských štátov na externej alebo vonkajšej hranici EÚ, aby tieto, tieto svoje eh, úlohy dobre plnili. Takže to je e, taký prvý bod a potom tá samotná transparentnosť alebo prístup k dokumentom. Redenie, ktoré, ktoré vlastne u, zaklada Frontex, e, je veľmi moderné nariadenie z roku 2004 a hovorí, že e, agentúry môžu e, komunikovať iniciatívne verejnosti rýchlo, objektívne, spolahlivo a, a mm, zrozumiteľne o vlastných aktivitách. Čiže máme vlastne povinnosť, ktorá v našom e, nariadení hovorí, že môžeme komu takto komunikovať. V praxi to znamená, že Frontex v tejto oblasti prijal veľmi proaktívnu politiku komunikácie. Jedna z našich eh, jednotiek alebo jedno z našich oddelení, jedno z prvých už v roku 2005, eh, bolo práve oddelenie pre eh, informácie pre verejnosť, čiže špecificky máme zamestnancov, ktorí sa venujú tlačovým správam napísaným takým jazykom, ktorý je ľahko zrozumiteľný. Ten istý článok nariadenia o Frontexe, článok 28, hovorí, že Frontexu sa týka aj nariadenie 1049. Musí sa ním riadiť. Ale treba pamätať, že, e, pamätať na to, že nariadenie 1049 je nariadenie o prístupe k dokumentom, nie k informáciám. Takže naša povinnosť komunikovať proaktívne je v skutočnosti širšia. Hlavná, hlavný rozdiel tu je, že prístup k dokumentom je riadený 1049, ale prístup k informáciám, ten nie je e, riadený tak e, týmto článkom, ako skôr vlastnou našou e, reguláciou, vlastným, nari- vlastným nariadením, ktorý hovorí, ktoré hovorí, že Frontex môže komunikovať. Takisto sme prijali, respektíve e, naša správna rada prijala v roku 2006 e, vnútorné e, interné rozhodnutie, kde sa uvádzajú ďalšie praktické informácie o tom, ako presne Frontex aplikuje nariadenie 1049. Toto uh, interné rozhodnutie našej správnej rady čo skoro bude aktualizované, pretože veci sa menia, máme nové potreby a uh, možno uh, bude aj nové nariadenie o tom tu hovoríme. Takže ak to dobre pôjde aj v parlamente, aj na rade, tak tiež prispôsobíme naše pravidla. Potom pár slov, pokiaľ ide o žiadosti e, o verejný prístup k e, dokumentom Frontexu, takých žiadostí je veľmi málo. Nehovorím to preto, že by vás som chcel motivovať k tomu, aby ste dokumenty e, e, žiadali, ale máme nakoniec aj málo, málo zdrojov. Ale je to možno aj preto, že naša e, politika komunikácie je naozaj taká pro, proaktívna. Máme do roka väčšinou priemerne okolo 10 žiadostí o prístup k našim dokumentom, čiže nie je to veľa, ale máme k tomu aj e, riadny postup e, zavedení. Teraz pár praktických skúseností hoci teda do roka dostávame možno iba okolo 10 žiadostí. Vo všeobecnosti uplatňovanie nariadenie 1049 pre nás e, nevytvára nejaké problémy, ale sú tu 4 body, ktoré e, možno by si zaslúžili diskusiu. Prvý bod, nariadenie hovorí o prístupe k dokumentom, nie k informáciám, ale častokrát tie, tie žiadosti, ktoré dostávame, tých 10 do roka, E, sú v skutočnosti žiadosti o informácie. Informácie o možno nejakom počte nezákonných prísťahovalcov alebo žiadateľov o azyl alebo, alebo proste nejakých iných prechodov našich vonkajších hraníc a v, k tomuto nie je žiaden dokument s týmito informáciami. Znamená to, že my musíme potom e, pripraviť nejaké interné štúdie, nejaký výskum, a dať e, to všetko dokopy, pripraviť nejaký dokument a ten potom môžeme e, zverejniť. Čiže nie je to vlastne dokument e, alebo prístup k dokumentom, ale prístup k informáciám. Potom ďalší problém možno, alebo ďalšia taká téma, dokumenty, ktoré pochádzajú z členských štátov. Frontex koordinuje a facilituje členské štáty, znamená to, že naše aktivity častokrát vychádzajú z dôvery, alebo sú založené na dôvere členských štátov vo Frontex. Častokrát dostávame od členských štátov rôzne dokumenty, rôzne informácie, e, potom e, e, vykonávame rôzne analýzy rizika, pokiaľ ide o hrozbie rizika na externej hranice, na externých hraniciach a tam tie údaje pochádzajú práve z týchto dokumentov členských štátov a tie dokumenty alebo informácie sú dôverné. Čiže pokiaľ ide o informácie, ktoré pochádzajú z členských štátov, potom podľa nariadenia e, žiadame e, členské štáty o to, čo treba e, spraviť. Oni väčšinou tomu systému celkom nerozumejú možno a väčšinou povedia, nie, neposkytujte tieto informácie. Ja sa im snažím povedať, že ale mali, e, mali by ste povedať prečo, prečo nechcete, aby som ja takýto dokument e, zverejnil. Musíte to nejako odôvodniť. A v tomto možno by nám nové nariadenie mohlo pomôcť. A tretí takýto bod e, to je čiastočné uverejnenie dokumentu, teda s vymazaním niektorých častí dokumentu. Častokrát e, sa nás pýtajú na naše operatívne plány, napríklad na naše hodnotiace správy, E, to sú dlhé dokumenty, ktoré majú desiatky alebo aj stovky niekedy strán. A väčšina z týchto dokumentov občas obsahuje aj informácie, ktoré sme získali od členských štátov a tie sú považované za dôverné. Čiže čiastočné zverejnenie dokumentov to znamená e, v skutočnosti pre nás veľa administratívnej, e, administratívnej práce. Musíme si celý ten dokument prejsť stranu po strane, povymazávať tam to, čo je dôverné, čiže naozaj je to pre nás administratívne bremeno. Tu sme ale našli nové riešenie, to sa snažíme e, implementovať proaktívne, konkrétne. Proaktívne už pred operatívnymi plánmi alebo tými hodnotiacimi správami pokiaľ je o koordinované operácie na externých hraniciach, už dopredu vlastne uverejňujeme e, alebo pripravíme verejnú verziu, takisto aj internú verziu a vždy, keď niekto má záujem o nejakú operáciu, vždy im môžeme tú uh, už pripravenú, vopred pripravenú verejnú verziu poskytnúť a niektoré uh, informácie si nechávame uh, iba v tej internej verzii, ktorá teda sa nezverejňuje, ale sú tam uh, dôverné informácie členských štátov, či už štatistické alebo iné. Posledný bod, e, posledný bod, kde sú nejaké možno problémy, to sú tie citlivé dokumenty. Článok 9 hovorí e, v nariadení, že ide o dokument, ktorý bol utajený podľa pravidiel e, toho, kto vytvoril daný dokument. Čiže pokiaľ ten utajil daný dokument, tak s tým moc niečo spraviť z našej strany. Problém tu je taký, že to utajenie je také jednoduché a netreba ani, aby bolo zdôvodnené, že proste častokrát sú to naozaj tajné, tajné dokumenty veľmi rýchlo. Hm? A v posledných dvoch minútach chcem ešte rýchlo povedať vo všeobecnosti, že e, návrh komisie prepracovať e, znenie nariadenia je v poriadku z našej strany. Prešli sme ten návrh, súhlasíme s ním, nemáme s ním žiadne problémy. A tu som uvedol ešte možno pár oblastí, ktoré sú pre nás viac zaujímavé a týkajú sa práve toho, čo sme teraz e, spomínali. Je tam nová e, výnimka, ktorá sa týka bezpečnosti právnických alebo fyzických osôb. To si musíme ešte presne prečítať alebo preštovať, čo to pre nás presne znamená. Je tu výnimka, ktorá sa týka objektívnosti a nestrannosti postupu výberu. My samozrejme vyberáme vo verejnom starávaní všelijaké informačné teda, teda systémy z oblasti informačných technológií, to sú možno dokumenty, e, teda to je ďalšia vec, potom dokumenty, ktoré nemôžu byť identifikované, teda opäť prístup k informáciám alebo k dokumentom, dúfam, že to tam vysvetlí. E, ďalej e, platba za dokumenty, to je zaujímavá inovácia, nikdy som, nikdy sme doteraz o žiadne peniaze e, nežiadal, pokiaľ je o poskytovanie dokumentov a možno by nám to teraz v rámci krízy aj pomohlo. A potom vzťah medzi regul- nariadeniami o verejnom prístupe a ochrane osobných údajov. Tá situácia tam nie je celkom jasná, pretože bol tu nedávno prípad e, na súdnom e, dvore. Dúfam, že to sa tiež v novom nariadení vyjasní. Ďakujem. Mr. Warren, Warren Sola, thank you very much. Ďakujeme pekne. Pán Warren Sola za tú zaujímavú prezentáciu. Len vás chcem ubezpečiť, Nož, ja by som návrh komisie až tak veľmi neštudoval, pokiaľ je oprepracovanú verziu. Ja by som vám odporúčil radšej si prečítať, čo navrhuje parlament, pretože to sa dosť líši od toho, čo by chceli komisia a rada. Komisia a rada, tam mám na mysli inštitúcie a nie zamestnancov, ktorí tam pracujú. Takže v tomto zmysle vďaka. Teraz vystúpi šéf právneho oddelenia Europolu. Je to pán Dietrich Neumann. Nech sa páči. Máte 10 minút. Thank you, chair. ďakujem, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať za pozvanie. Vždy sa tomu poteším. Je to pre mňa aj veľká česť, keď môžem vystúpiť v Európskom parlamente. Ja mám iba takú jednostránkovú prezentáciu, ktorú vám o chvíľu ukážem na obrazovke. Ide o to, že Europol by vás chcel požiadať, teda tento výbor aj plénum, keď sa bude hovoriť o nariadení, teda o čo ide Europolu. Chcem vám povedať pár slov o jednej operácii. O ide operácia Rescue z marca tohto roka. Celosvetovo sme 184 podozrivých eh, zo zločinov na deťoch eh, zatkli a 200 obetí sme našli. 670 podozrivých bolo odhalených a viac než 200 e, detí e, bolo teda daných do, do bezpečia, takže e, toto bolo dosť aj medializované, tento prípad, údaje o tých zločincoch, teda máme k dispozícii, máme tu viacero správ o týchto trestných činoch. Obrovský úspech tohto rozmeru um, sa môže zopakovať iba, keď uh, eh, skrátka eh, budeme informácie o mm, trestných konaniach um, naozaj mm, zadržiavať pod zámkom alebo budeme ich chrániť. Ja by som chcel povedať, že um, pokiaľ ide o informácie, často je tu veľká miera nedôvery voči príslušníkom policie, teda čo s nimi robia, ako s nimi nakladajú. A fungujeme skrátka v prostredí, kde je množstvo citlivých informácií, hlavne pokiaľ ide o prebiehajúce prípady vyšetrovania. My máme naozaj veľmi dobre zabezpečený systém. Technicky iba tie osoby majú prístup k tým dokumentom, ktoré ich naozaj potrebujú pre svoju prácu. A Dúfam, že máte dobré oči, lebo to, čo vidíte na obrazovke, je naozaj veľmi malým písmom. Prvá vec, ktorú chcem povedať, je to, že Europol má veľké objemy citlivých osobných údajov a že týmto teda vlastne prispievame k bezpečnosti občanov EÚ. To je prvá vec. Druhá vec, pokiaľ ide o verejný prístup k dokumentom, ako sa to rieši na národnej úrovni v prípade dokumentov, ktoré sú v rukách policie, pozrieme sa na národnú prax, na národné princípy a uvidíme, aké problémy a aké riešenia e, existujú. Ďalšia vec. My máme obrovský e, režim skladania účtov, pretože transparentnosť a je vlastne takým určitým vzdialeným príbuzným verejného prístupu. Sú to veci, ktoré spolu úzko súvisia. A pokiaľ ide o, o členské štáty, pokiaľ ide o našu radu, pokiaľ ide o parlament, to sú všetko inštitúcie, ktorým musíme skladať účty. Pán Wainwright v pondelok navštívil váš výbor a presne toto potvrdil. Tiež sa zodpovedáme tým, ktorí majú na starosti ochranu údajov teda kontrolný úradník, spoločný orgán dohľadu, Rada a parlament nás kontrolujú aj z rozpočtového hľadiska, pretože sme financovaní z rozpočtu spoločenstva a tiež skladáme účty Európskemu dvoru auditorov. Takže e, takéto zodpovedanie sa a transparentnosť, e, to sa odráža aj v tom, že informácie, ktoré posielame e, členským štátom, ak sa to teda zverejní, tak je možné toto napadnúť, využijúce náležité súdne postupy. Režim zverejňovania alebo verejného prístupu sme uplatňovali už pred vstupom do platnosti Lisabonu. A keď eh, tento nový právny základ vstúpil do platnosti, tak eh, sme eh, podporili prepracovanie tých ustanovení, ktorými sa zverňovanie dokumentov u nás riadi. A táto nová verzia do veľkej miery je v súlade s nariadením 1049. Podľa tohto nariadenia majú občania E, prístup k všetkým dokumentom e, v rámci Europolu e, s určitými osobitnými problémami, ktoré o chvíľu, o chvíľu uvediem. Ak zamietneme takýto prístup, tak je to vychádzajúc z výnimiek uvedených v nariadení 1049 Dostali sme 29 požiadaviek, 4 eh, z nich eh, nemo, nebolo možné im vyhovieť. Hovorím o období roku 2004 až 2009. Pokiaľ ide o právo občanov na prístup k dokumentom a právo na bezpečnosť. Eh, v tomto kontexte chcem povedať, že podľa článku Európska centrálna banka, investičná banka a Európsky súdny dvor majú možnosť administratívne dokumenty zverejniť, teda iba takéto dokumenty, pokiaľ ide o bezpečnostné agentúry únie, tieto by mali zrejme tiež spadať pod túto formuláciu. Nestalo sa tak ale myslím si, že právo na bezpečnosť, ktoré sa prejavuje na rôznych miestach e, tej zmluvy, hlavne článok 88, to je článok o Europole. Takže toto by nám malo umožniť e, odmietnúť prístup k dokumentom, keď by to podkopalo verejný záujem v súvislosti s verejnou bezpečnosťou. Typické príklady to sú dokumenty o správach e, z analytickej činnosti k prebiehajúcim operáciám, e, k informáciám v členských štátoch, prebiehajúcim operáciám Europolu a ja vám tu hovorím teraz to všetko z praktického hľadiska. Ja viem, že tá diskusia zachádza oveľa ďalej, ale chcem vám povedať, aký názor máme my. Tieto výnimky by nemali byť príliš úzke, pokiaľ ide o internú eh, verejnú bezpečnosť, pretože máme vzťahy aj s tretimi krajinami a sme viazaní príslušnými dohodami nezreňovať informácie, ktoré od týchto krajín dostaneme bez ich súhlasu. Ďalšia vec právo na prístup k dokumentom je na jednej miske váh, na druhej miske váh je ochrana osobných údajov. Príklad, prípad uh, Lager, Bavarian Lager tu už bol spomínaný. Teda zverejňovanie e, dokumentov, ktoré obsahujú osobné údaje, by sa malo riadiť aj ustanoveniami o ochrane osobných údajov. Europol ako taký má obrovské databázové systémy, preto si myslíme, že by tu mala byť výnimka a prosím, nehnevajte sa na mňa, Ehm, naše systémy mali byť vyňaté z nariadenia o prístupe verejnosti. V opačnom prípade by každý jeden súbor údajov bol vnímaný ako dokument eh, v zmysle výkladu nariadenia. Ja nie som až taký optimista ako kolega z Frontexu, že informácie per se sú vyňaté zo súčasnej definície eh, podľa tohto nariadenia. Takže tým sa dostávam k ďalšej veci, teda nemal by tu vzniknúť nejaká právna medzera, Európo režim, ktorý umožňuje predmetom tých údajov prístup k týmto údajom, e, požiadať o nápravu alebo o vymazanie. Takže ochrana údajov je daná, je to veľmi zložité, vzhľadom na tri prvky, Viem, že mám málo času, preto budem hovoriť snáď len tom poslednom. Mená, funkcie, zverejňovanie týchto údajov v kontexte fungovania Europolu je to veľmi zložité, pretože by sme mali mať možnosť chrániť e, našich zamestnancov, ich mená, hlavne ak pracujú e, na prípadoch organizovanej trestnej činnosti. Druhá vec má taký skôr administratívny charakter. Má vzniknúť určitý register, ktorý bude zoznamom všetkých dokumentov, ktoré má v držbe organizácia. Ja by som bol za vyňatie, aspoň teda databázových systémov, ktoré máme v opačnom prípade. Budeme neustále e, zaostávať, nebudeme schopní e, toto ustanovenie splniť. A mali by sme sa tiež zaoberá tou otázkou, či by naša povinnosť nemala byť e, obmedzená na administratívne dokumenty, e, samozrejme s náležitou definíciou, tož dokumenty, ktoré sa týkajú individuálnych operácií, prebiehajúcich policajných operácií, respektíve aj tých minulých, ktoré ešte majú určité dopady e, procedurálneho charakteru, že tieto dokumenty by nemali byť zverejňované Toľko teda moje vystúpenie. Ďakujem za to, že ste boli zhovievaví. A samozrejme, že rád zodpoviem na vaše otázky. Ďakujeme pekne. Pán Neumann, áno, samozrejme, že policajtovi, či už terajšiemu bývalému rád dám vždy zo pár sekúnd naviac. viac Samozrejme, že výbor, ako aj spravodajcovia iste uvítajú akékoľvek písomné informácie, ktoré nám môžete e, poslať a tým vlastne váš názor, vaše stanovisko doplniť. A ešte posledné vystúpenie EEA. A teraz dostane slovo šéfka bruselskej kancelárie, je to pani Josiane Rivier. Nech sa páči, máte slovo. Euh, ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem pekne za pozvanie, že teda EEA tu môže byť dnes prístupná. Stručne teda predstavím našu agentúru a jej aktivity a potom budem hovoriť o našich skúsenostiach pokiaľ ide o prístup k oficiálnym administratívnym dokumentom a pokiaľ ide o právo na environment, environmentálne informácie a podľa Arhuského dohovoru. To už tu dnes zaznelo. Ide teraz o modality prístupu k informáciám, pokiaľ ide o našu administratívu. Európska agentúra pre životné prostredie funguje roku 1994 v sídli v Kodani. Ide o to, aby sme e, politike ako aj verejnosti poskytovali naozaj zacielené informácie, nezávislé, dôveryhodné na podporu trvalo udržateľného rozvoja a na zlepšenie e, merateľné zlepšenie životného prostredia v Európe. My teda sa zapájame do tvorby legislatívy v oblasti životného prostredia, preto vypracovame rôzne štúdie, indikátory a tak ďalej. Máme tu výmenu informácií s komisiou, parlamentom, radou, ako aj členskými štátmi. A teda členmi agentúry, ktorých je 32. Sú tam aj štáty ako napríklad Norsko, Island, Liechtensteinsko, Turecko a Švajčiarsko. To sú teda tí hlavní aktéry na európskej a národnej úrovni. Spolupracujeme samozrejme aj s eh, hospodárskym a sociálnym výborom, s výborom regionov a s ďalšími inštitúciami. Mimo inštitucionálneho rámca spolupracujeme aj s podnikateľskou, eh, akademickou obcou, s mimovládnymi organizáciami, ako aj eh, s zastupcami občianskej spoločnosti. Naša agentúra pôsobí v oblasti, e, ktorá nie je výlučná pre politikov. Nie, pre nás má veľmi veľký význam prístup občanov k dokumentom o, o, o životnom prostredí podľa Eurobarometru občania majú záujem vedieť e, o dopadoch e, zničenia životného prostredia na kvalitu vody, e, vzduchu alebo aj na teda zdravie. Nariadenie 1049-2001 platí aj pre naše našu agentúru. Správna rada v roku 2004 prijala pravidlá v tejto súvislosti. Tieto nájdete na našej internetovej stránke, ako aj v prílohe mojej prezentácie. V roku 2004 naša správna rada pripravila aj určitý kódex e, správania, aby sme zabezpečili e, transparentnosť fungovania našej agentúry vo vzťahu k partnerom a užívateľom. Toto je kódex, ktorý bol vypracovaný v spolupráci s európskym mediátorom a týka sa e, našich vzťahov s verejnosťou. V praxi tieto dokumenty, naše dokumenty sú e, online verejne prístupné. Samozrejme, sa chránia naše komerčné záujmy. Máme oddelenie, ktoré rieši požiadavky o prístup k oficiálnym dokumentom. Pravidelne sa zúčastňujeme stretnutí s generálnym tajomníkom komisie. Formálne žiadosti o prístup k admitným dokumentom. Týchto nie je veľa. Ide viac menej iba o verejné obstarávania, postupy pri týchto obstarávaniach a tiež ide o, o otázky týkajúce sa náboru pracovníkov. Pokiaľ ide o aktualizáciu nariadenia 1049 z roku 2001 v súvislosti eh, s Lisabonskou zmluvou dochádza k rozšíreniu rozsahu pôsobnosti aj eh, na eh, agentúry. Ako som už spomínala, my pracujeme na takomto programu 2003 formálne vlastne tento dokument eh, sa týka len Rady komisie a parlamentu a zmeny tohto nariadenia teda majú za cieľ zvýšiť mieru transparentnosti a poskytnúť verejnosti väčší, väčší prístup. A toto samozrejme eh, agentúra bude aj implementovať potom, čo tento dokument bude prijatý. Potom tu máme nariadenie 1367 z roku 2006, tam ide o uplatňovanie Arhuského dohovoru na agentúry Európskej únie, pokiaľ ide o otázky, alebo keď o informácie o životnom prostredí. Je tu čoraz viac požiadaviek. V tomto zmysle riešime to cez našu internetovú stránku na um, prezentácii na obrazovke momentálne vidíte našu adresu. Ide o takú určitú verejnú informačnú službu o environmentálnych otázkach. Občania mm, si tam nájdú informácie a ak takáto informácia nenájdú, môžu o ne online požiadať, môžu online e, podať, e, položiť otázku. Všetko poskytujeme bezplatne. Máme tam 5-ročnú správu, pokiaľ ide o stav životného prostredia v Európe, k dispozícii vo e, všetkých jazykoch 32 členov, e, členov agentúry a ešte nejaké e, štatistiky. 300 tisíc osôb mesačne navštíví našu stránku, to údaje za ostatné dva roky. E, je to stránka spomedzi stránok agentúr EÚ, jedna z najnavštevovanejších. Hovoríme tu aj o geografických, environmentálnych údajoch. Väčšina návštevníkov je z Veľkej Británie, Nemecka, Talianska a Španielska. Máme tu licenciu Creative Commons, to znamená, že eh, keď eh, sa citujú tieto dokumenty, tak je potrebné uviesť agentúru ako zdroj. Uh, Pán predseda, na záver len chcem zdôrazniť, že sa snažíme o plnú mieru transparentnosti a voči našim občanom, a voči inštitúciám. Snažíme sa teda prístup k informáciám zjednodušiť, e, aby teda bol prístup k environmentálnym informáciám. Nové prepracované verzie 1049 a dvoch nariadení ešte zlepšia zverejňovanie na internete, tak aby občania a verejnosť našli odpovede na všetky otázky. Ďakujem za pozornosť. Merci, madame, pour euh, votre intervention. Ďakujem za vaše vystúpenie. Ujistujem vás o tom, že Európsky parlament sa nebude podielať na, e, takom, e, na takej revidovanej verzii, o ktorej sa uvažovalo počas e, predošlého funkčného obdobia Európskeho parlamentu. Toto je stanovisko EP, trojstranný dokument Myslím si, že tento dokument veľmi jasne ilustruje e, stanovisko parlamentu, respektíve, väč- respektíve väčšiny politických strán v parlamente. Žiaľ, nie všetkých. Máme ešte zo pár zostávajúcich minút na niekoľko krátkých otázok alebo pripomienok. Dejže. Ja budem stručná. Rada by som sa vrátila k tej e, e, e, téme. Adresujem túto otázku Europolu. V podstate ide o to, akým spôsobom má v úmysle Európska únia nakladať s, s informáciami v, v režime utajovania a, a v prípade bezpečnostných agentúr. Teda určite E, nemyslím tým len Europol a nebola by som za to, aby e, vlastne Europol bol v osobitom režime, že by bol prístup len k dokumentom, ktoré sú súčasťou administratívneho konania. Musíte si uvedomiť, že do E, do, e, treba vziať úlohu viacerých aktérov. A ešte jedna poznámka, vôbec otázka utajovaných dokumentov. Tá sa e, neustále objavuje, čo znamená, že je kľúčová. Myslím si, že je, preháňa sa pri utajovaní dokumentov. Nie sme v tom jediní, aj v USA sa to deje. Jednoducho je to a je to až do prehnanej miery e, ten objem, ktorý je predmetom utajovania, čiže máme prísne tajné, tajné a tak ďalej. Je to jednoducho neprimerané. E, po druhé, v, e, v USA sa používa pojem Orkan Creep, Ide o to, že vlastne tí autori alebo povodcovia dokumentov majú, eh, majú neprimerané, nadmerné eh, požiadavky ohľadom utajovania svojich dokumentov. A s tým treba niečo robiť. Ďakujem za to vystúpenie. Helen, máte slovo. Ja by som rada nadviazala na dva aspekty. Uh, Poprvé ide o definíciu dokumentu, celkový názor, že informácie, ktoré sú v elektronických databázach, nie sú informácie, na ktoré by sa mali vzťahovať právo sprístupnenia informácií. To je úplne e, v kontradikcii s medzinárodnými zásadami. Po druhé, E, e, e, a sa mi tá zmienka o kreatívnom prístupe. Ja som hovorila o vlastne o dokumentoch, ktoré sú v otvorenom zdrojovom kóde a myslím, keď sa otvoril zdrojový kód, tak to isté by malo sa vzťahovať aj na otvorenosť informácií. Ďakujem. Helen, myslím si, že to boli eh, len určité názory prezentované, neboli to otázky, ktoré by žiadali odpoveď. Máme 3,5 minúty na záverečné slova troch spravodajcov. Heidi Hautala je eh, spravodajkyňou eh, ročnej správy ohľadom uplatňovania nariadenia 1049 potom e, ja a pani Aneli e, Jatenmaki, my sme spolu spravodajcovia. Okrem toho by som vás chcel informovať, že bude tlačová konferencia ohľadom tejto témy, ohľadom tohto dopolednejšieho rokovania a to o 13.30 na obvyklom mieste sa bude konať pre, pre, tlačová konferencia. Bolo e, by Mm, nevhodné, keby som opomenul poďakovanie sekretariatu e, e, tej, tohto e, výboru, takisto aj, pra, aj pracovníkom sekretariátu jednotlivých poslancov, ako aj politických strán. Myslím si, že zasluhujú si vyjadrenie nášho poďakovania. Záverečné slova z mojej strany budem stručný tí, ktorí konštatovali, že prepracovanie e, poslednej verzie je vlastne to jediné, čo treba urobiť v súvislosti s nariadením 1049. E, e, pokiaľ tieto hlasy nikdy predtým nemali dočinenia s našim výborom, ich účasť dnes na našom zasadnutí ich nás presvedčila o o, o opaku a e, jednoducho len odvolať sa, že Lisabonizácia priniesla niečo nové, ale vlastne neznamená to zásadné prepracovanie toho nariadenia. Myslím si, že takéto posolstvo zišlo z dnešného rokovania. Odovzlávam slovo e, pani Aneli e, Jatenmaki. Ďakujem. Pán Kašmen. Asi nie, čo dodať. Myslím si, že veľa múdreho sme si vypočuli dnes do poludnia. Obmedzím sa na dve poznámky. Poprvé, stojí pred nami kus práce, kým dosiahneme skutočnú demokraciu a transparentnosť na e, úrovni EÚ. druhý bod, veľmi dôležitý, užitočný a to je poprianie vám všetkým e, e, dobrý, dobrú chuť a užite si obed. Teraz eh, Heidi Hautala, myslím si, že toto stretnutie eh, malo svoj zmysel. Myslím si, že spravodajcovia aj snad zúčastnení eh, boli konfrontovaní s rôznymi novými pohľadmi. Ako povedal Michael, mojou úlohou je vyhodnotiť uplatňovanie tohto nariadenia Myslím si, že e, to je bohaté penzum informácií a e, prípadov, ako sa nakladalo so žiadostiami predstaviteľov občianskej spoločnosti e, žiadosti týkajúce sa sprístupnenia dokumentov. Musela som sa oboznámiť so zdôvodnením odmietnutia, poskytnutia tohto prístupu a tak ďalej. Takže očakávam, že ešte prehlbím svoje, svoje znalosti v tejto oblasti oblasti a budem potom schopná vyhotoviť materiál, ktorý hodnotí e, uplatňovanie nariadenia, určite to ovplyvní e, e, jeho prepracovanie so zohľadnením a atribútov Lisabonskej zmluvy. Jednu vec, z jednou vecou som si istá. Problémy s prieťahmi e, s riešením žiadosti e, predstavujú závažný problém. A takisto sa treba popasovať e, s tou problematikou tretich strán. V podstate už 10 ročia sa trápime s tým istým problémom a členské štáty sa správajú tak, ako akoby e, neboli súčasťou EÚ, tak e, a to sa vlastne prejavuje aj e, v prípade európskych inštitúcií. V podstate 15 rokov sa zaoberáme touto otázkou a je na čase, aby sme našli riešenie. Treba sa uberať tou cestou, ktorú načrtol pán ombudsman. Tie výnimky nie sú úzko vymedzené a našou snahou by malo byť ich čo najúžšie, eh, čo najexplicitnejšie vymedziť. Ja sa budem eh, venovať otázke medzinárodných dokumentov a musím povedať, že eh, ma potešili slova zástupcu SVČ. Viete, núka sa, núkajú sa nové príležitosti, nové možnosti tie nové európske agentúry sú celkom otvorené, dokonca aj Frontex. A Sirka Broka sa nemerím, vy ste boli členom e, e, informačnej, e, informačnej rady. Hajdy, <laughs> už len minúta, varuje predsedajúci. Fínsko a Švedsko majú verejný prístup k dokumentom už od 1776 a E, myslím si, že e, mnohé z vecí, ktoré my uplatňujeme alebo sme uplatňovali počas tých rokov, sa konečne dostali aj do Európy. Domnievam sa, že zoznam výnimiek pokrýva tie situácie, o ktorých ste hovorili. Určite nikto by nechcel e, poškodiť alebo obmedziť operácie Europolu, ale myslím, že je našim právom dozvedieť sa o tom, o, o, viac o tom, ako funguje Europol. Ďakujem všetkým, ďakujem aj tlmočníckému týmu. Takže ja vás e, žiadam o, o, o to, e, o to, aby ste e, sa oboznámili s tým stanoviskom komisie. Pokiaľ, pokiaľ by sa zverejňovali stanovisko, tak toto je zástupca rady, ktorý, ktorého citujem. Ako môže byť rada úprimná a otvorená, ak sa neustále bojí o to, že ich stanoviská k téme by mm, ak sa boja toho, že ich stanoviska k určitej problematike by mohli byť zverejnené. Takže myslím, že to je citát hodný povšimnutia.